Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobrý deň, dámy a páni, vážení kolegovia, vážení poradcovia, vážení zastupcovia priemyslu, aj vážení panelisti. Teším, ma, že tu všetci sme a môžeme sa venovať téme priemysel 4.0. Ale ešte predtým by som chcel navrhnúť prijatie programu schôdze. Ak k tomu nie sú žiadne pripomienky, tak eh, považujeme program schôdze za prijatý bez ozmien. Máte nejaké pripomienky? Nie? Ďakujem. Oznámenia predsedajúceho. Bohužiaľ musím vás vám oznámiť, že náš kolega Gianluca Bonano 5. E, júna v Taliansku zomrel. Je to teda veľmi smutná skutočnosť, pravdepodobne Niektorí z vás už o tejto skutočnosti viete. A pán Bonano bol členom výboru ITRE, odkedy vstúpil alebo začal pracovať eh, pôsobiť v Európskom, eh, v Európskom parlamente od roku 2000, eh, roku 2014 a bol členom skupiny FDD. A predtým bol poslancom v Taliansku od roku 2000 až do roku 2014. Čiže dokopy to bolo 6 rokov. A e, bol to poslanec e, Ligy Severu. Pán Bonano e, posledné cháva manželku a dve deti a im by som chcel vyjadriť našu, naše kondolencie v mene celého výboru ITRE. Navrhujem je teda na úvod dnešnej e, schôdze minútu ticha e, ako pamiatku nášho kolegu z ITRE. Thank you very much. Ďakujem pekne. A takisto by som chcel pripomenúť kolegom, že boli isté zmeny, pokiaľ ide o lehoty na mm, podávanie ehm, pozmeňovacích návrhov čo je možno pre vás e, dôležitá téma niektorých. Poprvé e, to spektrum, e, frekvenčné pásmo, pani Tojer, spravodajkyňa, nová lehota 1.7.12.00. Čiže nie 30. júna, ale 1. júla. Čiže máme tam 24 hodín navyše a to častokrát pomôže aj tých posledných 24 hodín a teraz sme teda dostali 24 hodín navyše. Pokiaľ ide o informačný mechanizmus e, výmeny informácií v medzivládnych e, dohodách o energetike, e, tam bude takisto lehota 1. júl o 12. a nie 30. jún. Takisto aj tento dokument, tieto informácie samozrejme vám pošleme aj elektronicky. Ďalej vypočutie bod číslo 3. E, čiže máme tu dnes vypočutie e, na tému priemysel 4.0 a vplyv robotiky a veľkých dát na priemysel. Chcem tu privítať rečníkov. E, teší nás, že tu všetci ste prítomní. Téma je veľmi dôležitá a sme zodpovední nielen za priemysel, za malé stredné podniky, ale aj za digitálnu agendu, za digitálnu úniu, za digitálny jednotný trh. Čiže to všetko navzájom e, súvisí, jednotlivé platformy, aj to, čo my robíme v Európskej únii, pokiaľ ide o tú digitálnu úniu. Čiže to je presne to, čo sa vedomí digitálna únia, nie je iba digitálny jednotný trh. A takisto chcem dodať, že priemysel 4.0 to je vec, ktorá bude mať veľký dopad na rozvoj priemyselných procesov. Sú tam zahnuté rôzne nové technológie, robotika, veľké dáta a my by sme chceli tu na výbore ITRE e, si to otázky prebrať a takisto aj možné tie scenáre a aj vyžadovanú legislatívu. Tá legislatíva to je pre nás to najdôležitejšie, čiže je to otázka pre našich panelistov. Na úvod taká všeobecná otázka. My e, sme teraz odpovední za ďalšiu legislatívu a chceme vedieť, čo bude potrebné, čo sa bude vyžadovať, e, ako to vnímate vy z vašej perspektívy, z vášho pohľadu expertov aspekty témy veľké dáta budú takisto na pretrase. A e, mali sme a máme tu na výbore ITRE viaceré správy, ktoré sa tejto témy týkajú, ktoré sú navzájom e, prepojené, čiže keď hovoríme o priemysle, o robotike, o, o práve v oblasti robotiky, e, máme tu iniciatívu tú cloudovú, európsku cloudovú iniciatívu, ktorá začala pred pár dňami. A chcel by som informovať vás, e, keďže chceme umožniť čo možno najviac členom zúčastniť sa na tomto a vystúpiť na tomto vypočutí. Budeme mať e, k dispozícii všetkých e, teda rečníkov, našich hostí a potom, čo títo vystúpia, títo štyria E, hostia, tak potom e, budú k e, dispozícii možnosť, alebo bude k dispozícii možnosť spýtať sa ich otázky. Poprosím každého ročníka, aby vystúpil 20 10 minút a na konci diskusie potom prípadne môžete pridať tie svoje otázky na záver, čo bude určite zaujímavé a bude to pre našich poslancov zaujímavé vypočuť zase vaše odpovede, takže keby sme tie sa minút mohli dodržať, poprosím. E, takže máte Puls, Puc je e, prvý rečník, je to riaditeľ Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology, čiže to je Inštitút pre obravacie stroje a mechanické inžinierstvo, to je vlastne profesorová profesia. On vyštudoval na Mnichovskej univerzite a takisto pracoval pre právnickú spoločnosť v Londýne a potom pre spoločnosť Noe. A pán profesor napísal viaceré publikácie na tému cloud e, computingu alebo elektronického obchodu a takisto priemyslu 4.0. Ale pardon, teraz som si vlastne rečníkov e, pomýlil. Takže mechanický inžinier, e, e, odborník na mechanické inžinierstvo z univerzity v Chemnici. Takže to bola moja chyba, prepačte. A takisto bol teda tento kolega svetoročným riaditeľom a teda naďalej je tohto Fraun, Fraunhofer inštitút. Takže pán riaditeľ Puc, nech sa páči, uh, máte slovo ako prvý. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne za príležitosť porozprávať e, vám o e, týchto témach priemyslu 4.0. Toto je Chemnitz, Nemecko a náš inštitút sa naozaj orientuje na výrobu Znamená to, že naozaj vyrábame konkrétne obrábacie stroje, konkrétne súčiastky. Ako vidíte, každý rok e, robíme výskum pre priemysel v objeme 20 e, miliónov. Takže naozaj sme zaangažovaní prakticky do tohto priemyslu 4.0. Čo to je e, priemysel 4.0? Je tu aj problém všeobecných podmienok, ako napríklad bezpečnosť alebo transfer údajov. a je tu aj isté politické vlastne. Ja tu budem hovoriť ale o e, technológiách výroby, čiže budem hovoriť konkrétne o tom, čo sa deje v továrni. Prosím vás, nezlaknite sa, keď vidíte e, tento e, obrázok. Pôjdeme pekne zľava doprava v smer hodinových ručičiek a proste a tam vlastne, kde vidíte z ložiska, tam by sme v strede hore vlastne začali. A hovoríme o mm, strojoch, ktoré sa dokážu same e, prispôsobovať, e, majú ste vedomie a samozrejme nie je to jeden krok, je to produkčný systém a potom tieto sa prispôsobujú zdrojom a dokážu sa prispôsobiť, e, pričom e, máme v továrniach také operácie, ktoré sú optimalizované a využíva sa všetky zdroje. A toto sa samozrejme vykonáva v interakcii s ľuďmi a tí môžu riešiť e, problémy v reálnom čase, tie, ktoré súvisia s kontextom a tí e, môžu komunikovať a oni rozhodujú a využívajú teda túto energiu, tieto synchronizované, tieto synchronizované, zdroja, zdroje e, a potom e, sa dostaneme k produktom, ktoré poznajú svoju e, minulosť. Či toto nie je budúcnosť, toto je už e, realita. Čiže samozrejme dôležitá vec je, že môžeme to robiť my, ale môže to spraviť aj naši kolegovia v Číne. Tá oranžová šipka, tá je ale e, problém, pretože nemáme vlastne prepojenie údajov v zásade priemysel 4.0 to je jednoduchá záležitosť. máme údaje, z údajov vyplývajú informácie, z informácií vedomosti a z vedomostí e, vzniká pridaná hodnota. Ale samozrejme v praxi je to trochu viac zložité, ale toto tu nebudem vysvetľovať, e, to sa môžete prečítať aj neskôr, ale chcem vysvetliť jednu vec, a to síce dnes priemysel je v pozícii e, nejakého prípadu, ktorý sa dá využiť a my teda ešte tie dáta negenerujeme, vlastne je to iba príklad a s tým mám ako inžinier problém, pretože ak dáta je zdroj inovácií do budúcna a bude teda, tak treba si premyslieť, ako e, naše výrobky, teda tú továreň, e, naše technológie, naše materiály a tak ďalej dostaneme na začiatok tých e, dát, alebo teda ešte pred tie dáta, nie iba na koniec toho reťazca. Čiže tu máme nejaké príklady, ako to už beží napríklad v Európe. U nás v inštitúte e, máme e, prediktívnu údržbu, kde získávame dáta z týchto obrábacích strojov, tie dáta nahodíme do systémov, spúšťame nejaké ďalšie procesy, a potom skladujeme údaje, diag- vykonávame diagnostiku na základe toho a tak ďalej. Tieto procesy všetky bežia. A v našom inštitúte, v tej tzv. tovarni E3 máme také zariadenia, kde získame eh, dáta eh, eh, z tých strojov a potom ich môžeme využívať aj na iných miestach. Takže toto sa už teraz deje a môžeme tieto dáta poskytovať v danom čase danej osobe. To je správne. A samozrejme, pokiaľ sa nachádzame medzi fyzickou realitou a kyberpriestorom, a o tomto teda hovoríme, treba dávať veľký pozor na našich zamestnancov v továrni. My si myslíme, že v budúcnosti budeme mať e, taký priemysel sociálnych sietí, pozrieme sa týmto smerom, ale máme aj siete pridaných hodnot, pridané hodnoty a niekedy nazvime to aj socio technické systémy. V rámci Fraunhofer o, to, o tomto hovoríme, teda o tom koncepte výroby E3, ako tam je aj napísané. A potom e, tretí e, príklad využitia, chcem ukázať, že už teraz sme aj v robotike a to je samozrejme téma vyhodnocovania e, ziskovosti ergonomie, ale takisto máme tu aj otázku technológie a bezpečnosti, a teda akceptovania. A máme už isté skúsenosti v tejto oblasti, ale my ako ľudia z výroby sme presvedčení o tom, že najdôležitejší e, bod bude interakcia medzi ľuďmi a robotmi. Vo všetkých e, témach, e, pokiaľ ide o technológiu, pokiaľ ide o akceptovanie tejto skutočnosti a tak ďalej. Na záver mojej prezentácie mám dva obrázky. Poprvé, výroba s takým dobrým pocitom. Keď sa vrátite tisícky rokov dozadu, mali sme takedy priemysel 0,0, tam ľavo dole to e, vidíte, to bol pračlovek, ktorý mal nejaké dva kamienky, ale e, mal tým dobrý pocit, z toho dobrý pocit, keď, keď e, pracoval takýmto spôsobom, pretože pokiaľ si buchol po tej ruke, tak mu to zase vadilo a opak toho bol spokojný. A potom e, priemysel 1.0, tam vidíte nejakého nemeckého majstra, nejakého kováča, e, tomu sa tiež pracovalo dobre, e, v bode 1.0 a my sme sa vždy e, snažili nejakým zložitostiam alebo komplexnostiam skôr zabraňovať e, doteraz. A teraz e, je tu najväčší najväčšia príležitosť pre nás tu v priemysle v Európe naopak ťažiť z komplexnosti, zo zložitosti. To je podľa mňa veľká výhoda 4.0. Chceme využiť E, túto možnosť. Ak máte systém aj zložitý, proste budeme mať informačné systémy, alebo prípadne už aj máme, proste nie sú žiadne fyzické, fyzikálne zákony, ktoré by nám bránili e, v tom, možno je to otázka skôr e, právna alebo informatická, ale proste keď budeme analyzovať veľké dáta, malé dáta, častokrát ich užívame aj k dispozícii, ale proste teraz v oblasti výroby v Európe E, tu sa napríklad môžeme pozrieť na mechanických inžinierov. Napríklad, keď hovoríme o guličkových ložiskách, máme tu technické e, dáta k výrobe, pozrieme sa na e, tu celý ten cyklus výroby a keď sa pozriete na toto guličkové ložisko s tými jednotlivými prvkami, ktoré obsahuje, tak nebolo by zaujímavé teoreticky rozmýšľať na to, ako by sme mohli dáta vygenerovať, nie s ďalšími senzormi, ale využili by sme naše vedomosti, sme Európania, máme isté nanomateriály, ďalšie materiály a proste by sme dáta takto vygenerovali. A nebolo by to dobré a nebolo by e, lepšie takýmto spôsobom prejsť z takéhoto guličkového ložiska na Googleové ložisko, tak povediac. E, Väčšinou začíname s dátami, potom to prechádza do informácií, vedomostí a potom do produktov, ale toto je iba myšlienka, ktorú chcem e, ja navrhnúť, teda aby sme generovali, produkovali dáta, aby sme sa nebali zložitosti. A takýmto spôsobom tie dáta tu v Európe e, budú využívané, pretože takýmto spôsobom by e, sme dosiahli, aby v iných častiach e, sveta nebolo také ľahké toto zopakovať. Dobre, ďakujem pekne, to je na úvod veľmi zaujímavá téma nášho výpočutia. Sú tam možno aj nejaké filozofické otázky, tie otázky dobrého pocitu pri výrobe, spolupráca e, s ľuďmi. Samozrejme, to je tiež pre nás veľmi dôležité potom e, priemysel sociálnych sietí, e, ťaženie z tej komplexnosti, ako sa nebať takéhoto niečoho a ako generovať dáta. Čiže to všetko sú dôležité otázky a pravdepodobne ste na ne všetky neza e, reagovali a neodpovedali, ale sú to rozhodne zaujímavé témy. Takže ďakujem pekne, pán riaditeľ. Náš druhý rečník, Peter Protigam, partner v firme Noir Consultancy, ktorý vyštudoval univerzitu v Mníchove, je právnik a tiež pracoval ako právnik v Londýne a napísal viacero publikácií Premysel, verzia 4.0 Cloud Computing e-commerce a všetko to sú témy v pôsobnosti nášho výboru, takže z toho hľadiska sme presne v stredobode našej témy. Máte slovo? It's a privilege for me. Ďakujem, pán predseda. Je to e, pre mňa e, výsada, že môžem s vami hovoriť. Ja to vítam. Môžete mi aj obrázky premietnúť. Ja Viem, že to je nudné, viem, že to je právo, ale je to aj tak dôležité, pretože viete, že právnici chcú vždy riešiť veci s e, vedcami a technikmi, ak sú nejaké nevyriešené problémy a keď potrebujeme legislatívu k e, priemyslu 4.0, osobitne k robotike a veľkým e, množstvom údajov a pozrieme sa najprv na stranu robotiky, na eh, ročenie a zodpovednosť, eh, či musíme v tom niečo regulovať. Eh, ďalšia vec je elektronická osoba. Potrebujeme či potrebujeme niečo um, umelo vytvoriť, e, aby sme mohli priradiť e, zodpovednosť e, alebo ručenie z robotovi, teda či mu môžeme, alebo musíme priradiť nejakú elektronickú osobnosť. Teda nie uh, už uh, živú osobnosť, ale elektronickú osobnosť. A ďalšia vec je, že e, veľké množstvo údajov e, sú dôležitou témou a máme tu niečo regulovať, alebo je e, dostatočná legislatíva v ochrane súkromia. Takže teraz e, poďme hovoriť o e, zodpovednosti. E, musíme rozlišovať medzi autonómnymi e, výrobkami a automatizovanými programy a výrobkami. E, keď sa pozrieme na auta, tak tam e, máme e, zariadenia na asistenciu šoferovi, ktoré pomáhajú šoferovať a udržať vzdialenosť, ale vy musíte ako človek šoferovať, tam sa to nič nemení. To sú automatizované systémy. Ale v budúcnosti každý hovorí o tom, že bude úplne autonómne auto alebo robot, ktorý bude všetko robiť sám e, podľa e, svojich rozhodnutí a vy nemusíte zasahovať. Ani nesmiete zasahovať, pretože on to robí lepšie ako vy. Takže to je potom autonómne jazdenie alebo systém. A keď sa pozrite na e, ručenie alebo zodpovednosť za autonómne služby, za autonómne služby, tak tam nepotrebujeme novú legislatívu. Terajšie zákony sú dostatočné. Keď sa pozrieme na ručenia a zodpovednosť za výrobky, zodpovednosť výrobcu, ktorý vyrába také výrobky tak, to je v poriadku, pretože nakoniec to riadia ľudia a výrobca, takže e, nerobia to roboty na základe vlastného učenia sa. Keď sa pozrieme na auta, tak to je v poriadku, tento systém, ktorý existuje, máme tam zodpovednosť e, vodiča, zodpovednosť e, registrovaného vlastníka a E, zodpovednosť výrobcu a e, tieto tri osoby sú dostatočné e, pre zodpovednosť a u súdov je tendencia, aby to právo stále silnejšie a silnejšie vykladali. Takže to silne funguje v terajších existujúcich systémoch. Takže pre auto matizované produkty, o ktorých e, v konečnom dôsledku rozhoduje človek, tak e, legislatíva, ktorú máme k dispozícii, je dostatočná. Ale pre naozaj autonómne systémy, tie systémy, ktoré sa sami učia, tak e, tie už nie sú riadené ľudskou bytosťou, oni príjmajú vlastné rozhodnutia a tam myslím, že máme medzeru. Takže v momente, kedy k tomu dospieme k naozaj autonómnym systémom, tak musíme prehodnotiť legislatívu a potom môžeme e, sa zamerať na tri osoby. Na užívateľa, na výrobcu toho systému, ale môžeme tiež sa zamerať na programátora toho softveru, lebo to je celé o softveri. A keď sa na to pozrieme, tak možno politicky by ste nechceli určiť e, zodpovednosť e, užívateľovi, keď e, je to autonómne auto, ktoré šoferuje a potom, keď e, užívateľ má byť za to zodpovedný, tak možno to nie je správne e, posolstvo a osveta, pretože užívateľ to síce používa, ale nemôže na tom nič zmeniť, lebo nesmie do toho zasahovať. Takže potom, keď myslíme na komunikáciu medzi strojmi, tak možno ten výrobca, čo používa ten stroj, tak môže tiež prevziať tú zodpovednosť a vývojár softveru má byť tiež e, príslušná zodpovedná osoba? Ja by som povedal, že nie, lebo to by možno tiež e, obmedzovalo e, vynálezy, pretože vývojár softveru nie je ten, ktorý má prospech z toho produktu, pretože ten software sa zabuduje do toho produktu a potom by ste priradili tú zodpovednosť možno výrobcovi. A výrobcovi toho systému, pretože on je ten, ktorý na tom naozaj zarába, ktorý má zisk z toho. A tiež to musíte skombinovať s poistným riešením, pretože to je autonómny systém, pretože keď je to autonómny systém, tak e, musí byť zabezpečené, že funguje správne a nič tam nie je zanedbané. Takže potrebujeme mať na to aj riešenie s poistením. Ako som povedal pred chvíľou, mali by sme sa zamerať na výrobcu, ktorý vyrába ten celý systém toho robota a tiež musí byť k tomu priradená zodpovednosť. Potrebujeme okrem toho ešte aj elektronickú osobu, aby každý robot a každý systém mal svoju vlastnú právnu subjektivitu? A moja odpovede je nie. Pretože musíme tu uvažovať o dvoch veciach. Najprv zodpovednosť a zodpovednosťou musíte e, túto priradiť e, nakoniec e, niekomu, kto stojí za tým robotom. A preto nepotrebujete elektronickú osobu ako právnu subjektivitu robota, aby ste priradili tú zodpovednosť, takže nakoniec e, to priradíte výrobcovi a skombinujete to s e, poistným riešením. A ďalšia vec je, ktorú musíte posudzovať pri elektronickej osobe, že čo sa stane, keď táto elektronická osoba e, vydáva objednávky, fakturuje a rozhoduje, že čo treba nakúpiť musí v takom prípade byť e, tá elektronická osoba nejaká umelá e, právna osoba, právnická osoba alebo subjekt, aby sme mohli mu prideliť zodpovednosť? Odpoveď je, že nie, pretože vždy potom môžeme priradiť toho robota alebo dať do súvisu toho robota s tým výrobcom, ktorý potrebuje objednávať ten materiál, takže vždy viete priradiť e, takýto výkaz alebo vyhlásenie alebo pri udelenie tej elektronickej osoby až k tomu výrobcovi, ktorý potrebuje prácu tohoto robota. Veľké údaje, veľké dáta. O tejto veci teraz musíme diskutovať tiež a teraz prebieha veľká diskusia. Poprvé, či potrebujeme zákon, ktorý upravuje vlastníctvo údajov, hlavne údajov, ktoré nie sú osobnými údajmi, teda údajov z výroby, z fabriky. No a druhá vec je ochrana súkromia údajov. Takže um, potrebujeme vlastníctvo údajov, teda reguláciu alebo úpravu um, o prístupe k tým údajom. Ja som vypracoval rôzne myšlienky o tom. Mali by sme posúdiť terajšie právo, ale aj posúdiť, ako zadefinovať takéto údaje. Čo potrebujeme na zadefinovanie takých údajov a či e, terajšia legislatíva je dostatočná, čo máme k dispozícii. Aký je pojem neosobných údajov? O osobných údajov to veľmi dobre vieme, pretože máme teraz obrovské naredenie EU, ktorý, ktoré vstúpi do platnosti v 2018 a preto tam to máme veľmi jasné, že čo sú osobné údaje. Ale čo sú neosobné údaje? Keď vám poviem údaj 11 stupňov Celzia, to je neosobný údaj. A je to pre vás nejako využiteľné? Nie, len v kombinácii s niečím. Keď poviem, že je to 11 e, stupňov Celzia v stroji pri prevádzke, alebo keď je to vonku a pre ten stroj je to moc chladné, tak keď skombinujete tie údaje, vtedy to má zmysel. No, ako potom zadefinovať, že čo chrániť v legislatíve? Môžete sa zamerať len na ten e, samotný kód v dvojkovej sústave, e, že budeme ochraňovať všetko z toho kódu, ale potom uvidíte, že ak by ste ochraňovali všetko, tak zistíte, že je to ťažké, lebo tie informácie, ktoré chcete ochraňovať, musíte zároveň aj upraviť, že ako k ním e, riadiť prístup. Takže v terajšom e, zákonárstve je e, naredenie o ochrane súkromia údajov, o komerčných praktikách, e, o ochrane obchodného tajomstva a tiež máme veľmi zaujímavý zákon o databázach. Zákon o databázach bol tiež tu vytvorený v Európe a možno s tým by sme mohli pracovať. E, dôvody pre nový zákon potrebujeme to chrániť eh, pre inováciu, ale tam nie je žiadna inovácia, lebo to je len zber údajov. Nie je tam žiadny uh, tvorivý čin za tým. Potrebujeme to pre transparentnosť trhov, pre digitálny trh, potrebujeme uh, na to, uh, to regulovať. Ja uh, zatiaľ nevidím dôvod uh, na trhu, prečo by sme to regulovali. A je to vyváženie um, medzier alebo rozdielov medzi e, silou e, subjektov? Áno, to môže byť, ale e, to môžeme riešiť aj prostredníctvom protimonopolných zákonov. Takže máme tu otázku hospodárskej súťaže, ktorú môžeme riešiť cez protimonopolné zákony a potom súkromie, ochranu súkromie údajov, nariadenie SVU rozhoduje o súkromí a tiež vidíme aj spôsob anonymizácie a pseudonymizácie, aby z toho neboli osobné údaje a ak by z toho boli osobné údaje, tak potom je to veľká prekážka kvôli e, tomu, že musíme e, rozlišovať, pre aký konkrétny účel sa to používa. A keď by sme mali veľké údaje ako osobné, tak nemohli by sme v, kvôli tomuto princípu s nimi v Európe nakladať. Ďakujem pekne, to boli veľmi dobré otázky o autonómnych systémoch a zodpovednosti za výrobky o elektronickej osobnosť, osobe, subjektivite a všetko, čo je spojené s veľkými údajmi. Ďakujem za vašu pozornosť a ďalší rečník je pán Eddie Rolands. Eddie Rolands je to viceprezident eh, pre výskum a vývoj a inovačnú politiku vo spoločnosti Siemens a začal v Siemense pred pár rokmi. V 20. storočí už vyštudoval e, chémiu a je aj doktor filozofie a tiež pracuje v bruselskej kancelárii Siemens od roku 2004 a najdôležitejší výskum a politiky výskumu a vývoja a tiež politiky a zásady ochrany autorských práv duševného vlastníctva, ktoré sú pre nás dôležité. Máte slovo. Ďakujem za e, vašu milú pozvanku. Ja dnes budem hovoriť o digitalizácii výroby, takže kľúčové heslo je priemysel Digitalizácia začala v podstate v spotrebiteľskom priemysle od kníh, k elektronickým knihám, od CD k streamingu a tiež sa to týka oblasti B2B. Všetko, čo vidíte na priesvitkách, je pokryté Siemensom a budeme sa sústreďovať na digitálne továrne. Digitalizácia samotná je E, vlastne od začiatku, od vytvárania dizajnu cez údržbu až k službám a platí to pre všetky tieto vertikálne sektory, ktoré tu vidíte. Samozrejme, že sú tu výzvy a motory a nedávne zmeny, ako vidíte, napríklad e, time to market, tak tam sú komplexnejšie výrobky, ako kolega, kolega z Fraunhofer inštitútu. Spotrebitelia chcú uh, individualizované výrobky, čiže individuálna masová výroba. Využívame dáta na navýšenie a zlepšenie kvality a samozrejme energetika, účinnosť, energetická účinnosť, to je kľúčové, ak chcete zostať konkurencieschopní, čiže Industrie 4.0 je e, nemecký projekt orientovaný na budúcnosti, sústreďuje sa na priemyselnú výrobu za rokom 2025 a snaží sa riešiť takmer všetky tieto nové výzvy a problémy, ktoré sú spojené s digitalizáciou e, výrobného sektora. Čiže e, v podstate sú všetky fázy od myšlienky, objednávky až e, po všetky s tým spojené služby, čiže my to nazývame digi, Digital Twin. No, už to bolo spomenuté e, kolegom z Fraunhofer. Vidíte tu obrázky z dola. Toto je skutočná výrobná linka. A paralelne e, tu máte e, digitálnu, digitálny hodnotový reťazec, e, keď sa začína s výrobou, dizajnom na počítači, cez plánovanie výroby, ehm, samotnú výrobu a, a služby. To isté sa deje v spracovateľskom priemysle. Samozrejme, tu začíname e, s dizajnom v laboratóriu, proces, e, prvé testy a potom prejde to na priemyselnú úroveň. Na pravej strane znovu vidíte obrázok toho, ako prebieha tá paralelnosť virtuálneho a skutočného sveta, to je tu zobrazené a vidíte všetky dáta, ktoré sú vyrábané v, skutočne, v, v reále, vždy je možné zlepšiť ten predošlý alebo nasledovný krok, ale vidíme tu štyri základné komponenty. Na ľavej strane najskôr potrebujete priemyselný software a automatizačné portfólio, to nazývame digitálny podnik, potom treba e, to vytvoriť hlavne pre vašich spotrebiteľov v spracovateľskom priemysle. Samozrejme potrebujete tri ďalšie komponenty a to je priemyselná komunikácia, siete, ktoré sú s tým spojené. Samozrejme potrebujete zabezpečiť váš priemysel, e, vašu prevádzku, čiže cyberbezpečnosť, e, a v konečnom dôsledku poskytujete priemyselné služby pre svojich e, klientov. To sa dá urobiť e, e, spoločnými platformami pre tieto priemyselné odvetia. A teraz sa dostávam k, do samotného reálu a do mm, praktických príkladov. Výroba Maserati sa teraz riadi práve takýmto digitálnym E, modelom a využíva paralelne virtuálne a reálne dáta, aby sa optimalizovala proces výroby od dizajnu až na koniec a my to riadíme Riedime tým e, e, vlastne e, efektívnosť výroby, ktorá sa zvýšila o 30 Čiže 48 mesiacov bolo potrebné predtým, teraz sa to znišilo na 32 mesiacov, teda celý ten výrobný proces sa skrátil. Keď hovoríme o robotoch, tak tu vidíte tu ten krátky film, toto sa deje. E, e, roboty dostanú dáta, komunikujú e, navzájom potom e, zložia to auto a ide to ďalej na ďalší krok. Čiže všetky tieto varianty, ktoré tu máte, e, sú riadené robotmi. Tieto sú oddelenie naprogramované. Všetky tie varianty sa musia programovať, ale ako to bude zajtra, keď hovoríme o úplne autonómnych a inteligentnejších systémoch, e, tak sú to vlastne samostatné stroje, ktoré už teraz nezávisle skúmajú, aké e, typy informácií sa k ním dostávajú a my im dávame vlastne nejaký recept špecifikáciu toho, čo očakávame od nich, aby urobili, ale nehovoríme im, ako to majú urobiť. Čiže v tomto momente oni vlastne e, vyrábajú svoje Vyrobia si svoje výrobné kondy úplne nezávisle a môžu ich modifikovať podľa tých dát, ktoré sa k ním dostávajú. Samozrejme, že tu máme spoluprácu medzi ľuďmi a autonómnymi strojmi, to je nevyhnutné a títo uh, roboti musia uh, vlastne uznávať tieto ľudské kroky a keď uh, je tam človek, tak je to, môže to byť rýchlejšie a mhm. naopak. Teda veľké a inteligentné dáta na jednej strane začíname inštalovanými produktami. V Siemense už máme asi 300 tisíc nástrojov, my to tak nazývame, ale tieto nástroje, tieto produkty sú inštalované preto, aby mohli byť skompletizované, môžu to byť turbíny, môžu to byť tomografii, alebo čokoľvek iné, ale tieto systémy generujú dáta. A na analýzu týchto dát je potrebné mať eh, minimálne nejaký know-how eh, z danej domény. Týka sa to zdravotníctva, energetiky, dopravy. Je potrebné poznať kontext, mať know-how, mať predstavu o tom, aká sú tam algoritmy a analýza. Keď využite všetky tieto dáta, Eh, výsledkom sú inteligentné dáta, ktoré vám hovoria našim klientom hlavne o tom, ako je možné zvýšiť výkonnosť ich tovární, ako ušetriť energiu, ako znišiť náklady, ako sa vyhnúť rizikám. A keď jeden dobrý príklad toho, pravdepodobne väčšina z vás ho pozná, eh, toto sú, je vlastne zariadenie CERNu v Ženeve, je to výrobňa ktorá využíva častice a na druhej strane je to najkomplexnejší stroj na svete, má 27 kilometrov. Je to eh, v hlboko, je to teda prevádzkované v teplotách hlboko pod nulou, je tam 600 počítačov plus 18 tisíc senzorov a aktivátorov a všetky tieto dáta sa využívajú Siemensom preto, aby sa uh, skontroloval celý systém, aby sme videli, či sú tam nejaké prevádzkové problémy. Ešte teraz nehovorím o e, vedeckých dátach, ktoré sú tu produkované, len o tom, ako tento stroj e, funguje, ako zvyšiť jeho produktivitu. Máme asi 100 terabajtov dát denne. Zároveň tento stroj e, produkuje každú sekundu 4 terabajty vedeckých dát. A a to sa týka iba analýzy kolízie. Toto všetko vám umožňuje zlepšiť dané zariadenie a predtým bolo potrebné asi 14 dní, aby sme e, prešli týchto 27 kilometrov. Teraz to trvá asi pol hodinu zistiť, kde je zdroj problému. Takže vidíte, toto je dobrý príklad veľkých a inteligentných dát. Čiže e, na pravej strane vidíte internet veci, ale pre našich klientov, eh, ktorí eh, prevádzkujú kritickú infraštruktúru, to môžu byť výrobne eh, veľké urychlovače, alebo elektrárne majú oveľa vyššie požiadavky, pokiaľ ide o spolahlivosť a servis a ochranu dát. A preto my hovoríme, že to necháme na klientov. On môže, oni môžu rozhodnúť, kde uh, budú používať internet veci, kde sú všetky dáta v cloude, tretia strana to analýzuje, alebo e, je tam, tie dáta sú umiestnené lokálne a lokálne sa aj produkujú a potom posielajú sa nám do Siemensu, napríklad keď je potrebná údržba. Sú to čisté dáta vlastníka zariadenia, ktoré zostávajú preňho. ho a my to nazývame e, web systému, pretože systémy komunikujú a nemusia ísť na otvorený internet. Je to trošku iná filozofia spojená s klientami a oblasťou B2B. Takže tým sa dostávam na koniec svojej prezentácii. Myslím si, že som prekročil svoj vymedzený čas asi o 20 sekúnd, takže ďakujem pekne. Ďakujeme pekne ideme krok za krokom e, v tomto novom systému, v týmto nových e, automatických systémoch. Ďakujeme pekne. Teda digitálne podniky, veľmi dôležitá téma v našej možno budúcej legislatíve. Náš štvrtý rečník, pán Fredrik Kekalainen, e, generálny riaditeľ Enevo, Vy ste vlastne sériový podnikateľ a zakladateľ Enva. Je to vlastne fínsky startup. Pracujete na úplnej premene globálneho odpadu a recyklačného priemyslu. A ste vlastne najviac v popredí, ste najekonomickejším subjektom E, pokiaľ ide o e, zber a triedenie odpadu. Takže určite zaujímavá téma, môžete začať, nech sa páči. Ďakujem pekne, je to pre mňa výsada, že tu môžem byť. Možno, že nie som lekár či profesor, ja som e, startup podnikateľ a snažím sa vám poskytnúť praktické príklady informácií o tom, ako digitalizácia funguje ako zberame veľké dáta, ako toto môže zmeniť veľmi tradičné, ale veľké priemyselné odvetvia. Takže veľmi rýchlo o našej spoločnosti. Založili sme ju v roku 2010. Snažili sme sa o zber dát preto, aby sme zlepšili celkové zberné procesy, pokiaľ ide o odpadový priemysel, ktorého sa dovtedy nedotýkali žiadne technológie a to chceme zmeniť tým, že sa zamyslíme nad vecami z iného pohľadu. Sídlo spoločnosti je vo Fínsku, ja odtiaľ tiež pochádzam. Máme taký medný úspech, otvárame kancelárie v celej Európe a pobočky v Severnej Amerike a Japonsku. Mnohí z vás možno to, to nevedia, ale e, globálne riadenie odpadu a recyklácia obrovská, je priemyselné odvetvie, je to oveľa väčšia oblasť, ako si to možno mnohí z nás vedia predstaviť je to asi milión eur a rastie každý rok, čiže je to globálny megatrend um, podľa teda všeobecných predpokladov a v, ľudia žijú v mestských oblastiach, vyrábajú alebo produkujú oveľa viac odpadu ako ľudia, ktorí žijú na vidieku, skoro dvakrát toľko, čiže takáto je skutočnosť. E, sú 100 milióny e, odpadových kontajnerov v celej Európe a milióny nakladniach, ktoré ich e, zberajú. Z 50 z tohto trhu je logistika ale to logistické plánovanie v podstate je dizajnom ktorý je podmienený e, predpokladmi a nie podrobnými dátmi. Čiže toto je spôsob, akým prebieha zber odpadu. Máme tu nákladné auta, ktoré idú k tisícom kontajnerov v mestách. V podstate aj na základe nejakých predpokladov každý deň alebo každý druhý deň do niektorých oblastí, e, obytných oblastí, nemocníc a tak ďalej. A v podstate je to založené na predpokladoch, koľko odpadu sa tam generuje. Ale čo sme urobili my, je, že chceme toto zmeniť, tento starý statický do, model, e, chceme ho založiť na presných dátach, chceme vidieť, koľko odpadu sa vyprodukuje na danom mieste. Pravdepodobne ste to, takéto obrázky videli všetci. Toto je obrázok z Fínska a druhý z Barcelony. Toto je z Fínska a toto je z iných miest niekde v Európe toto je problém. Niekedy proste prichádzame príliš neskoro a odpad sa stane obrovskou environmentálnou záťažou. Čiže my vytvárame senzory, ktoré možno vložiť do akéhokoľvek e, e, kontajnera. Zistujeme, ako rýchlo sa naplní a toto ide do našej cloudovej platformy, tieto informácie a máme tu predikciu, kedy sa naplní. Tým poskytneme optimálny zber a rozvrh tohto zberu. A tým pádom dokážeme znížiť takmer o 50 nákladov na zber, pokiaľ ide o logistiku v mnohých mestských oblastiach. Toto sú desiatky miliónov eur ročne, ktoré ušetríme v mnohých mestách na celom svete. Čiže senzory sú v podstate e, spôsob, ako generujeme a zberáme dáta autonómne. E, čiže teplota, náplne, viem presne, čo sa v tom kontajneri deje. Čiže prínosy sú celkom jednoznačné, oveľa nižšie prevádzkové náklady. Tiež to napomáha recyklovaniu. Keď vieme, koľko odpadu produkujeme, koľko recyklovaného materiálu je, tam chápete, že toto je v prospech životného prostredia. Je len jeden príklad. Napríklad ocel z recyklovaného materiálu Eh, na to je potrebné 85 menej eh, energie, ako sa vyprodukuje zo súroviny. Čiže Európa je sebestačná, bola by sebestačná, keby sme mohli recyklovať eh, tieto suroviny efektívnejšie, keby sme využívali technológie, data a nové systémy. Nemusíme začať a používať tak veľa surovín. To je veľmi veľký posun. Toto sú niektorí z klientov, ktoré už v Európe máme Holandsko je veľmi v popredí v recyklácii a zbere odpadu. Španielsko, mm, nordické krajiny, mnohé mesta v Spojenom kráľovstve, mm, predmestia Londýna sú veľmi husto osídlené. Pracujeme aj vo veľkých e, mestách, kde naši klienti už používajú a vidia, ako táto technológia mení spôsob, akým mesta a priemyselné odvetvia e, menia svoj postoj k odpadu. Technológia môže veľa zmeniť. A oni veľmi ochotne preberajú tieto nové technológie, aby boli efektívnejšie. For, for a tiež, aby svojim občanom poskytovali lepší život, lepšie služby. Takisto aj v Japonsku sme boli a sme celkom úspešný, čo nie je bežné pre startupy z Európy, aby sa dokázali presadiť e, v Japonsku, ale aspoň e, vidíte, aká je e, revolučná tá naša technológia. Takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tú prezentáciu. Je to konkrétny príklad toho, o čom tu hovoríme. A samozrejme, teda nejde tu iba o mobily, ide tu aj o tieto otázky. Už teda vieme, aký dôležitý tento problém je. Teraz, vážení kolegovia, by sme sa dostali k tým otázkam z vašej strany. Kolega Boni za skupinu EPP. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za tie prezentácie. naozaj ma inšpirovalo to, čo ste hovorili aj o priemysle 4.0, aj o tom vzťahu medzi priemyslom 4.0 a veľkými dátami a robotmi. Myslím, že by sme mali započať e, diskusiu, pokiaľ chceme dosiahnuť naše ciele v súvislosti s novými komparatívnymi výhodami nového európskeho priemyslu. Ale mám tu aj nejaké body na diskusiu. Poprvé, e, čo si myslíte, pokiaľ ide o podmienky, rozvoja v tejto oblasti v prepojení na konektivitu. V tom zmysle, že teda konektivita to je infraštruktúra, vysoká kvalita infraštruktúry, teda aj sieti, e, e, vysokovýkonné e, počítačové centra a takisto aj siete takýchto vysokovýkonných počítačových centier všade e, v Európe. Čo si myslíte o komunikácii medzi nielen používateľmi, ako teda ľuďmi, ale aj e, používateľmi ako strojmi, e, komunikácia medzi strojom a strojom. Ako to vnímate, ako by sme mali zabezpečiť, aby lepšia infraštruktúra bola k dispozícii pre rozvoj tejto oblasti. Druhá téma, tá súvisí ako povedal aj profesor Matias Puc, e, máme tu dáta ako zdroj, údaje ako zdroj. Plne súhlasím, že treba e, zvažovať problém e, vlastníctva údajov, ale takisto treba hovoriť o tom, kto generuje tieto dáta, pretože v týchto procesoch nie je iba ľudia generujú dáta, ale častokrát dáta sú generované automaticky zo strany strojov. Čiže tie pravidla, ktoré sú dôležité pre ochranu údajov, pre bezpečnosť údajov, keď teda hovoríme osobných údajov, tie by mali byť odlišné, než je tomu v prípade prepojenia na data, ktoré sú generované strojmi. Ako si myslíte, že teda toto vlastníctvo e, údajov, túto otázku by sme mali riešiť, ako by sme mali sa postaviť k téme porozumenia toho, tomu, že je tu teda ekonomiku v prvom rade e, dát a ich spracovania. Potom ďalšia otázka sa týka vzťahov medzi ľuďmi a robotmi. A súhlasím, že potrebujeme nejaké pravidlá pre spoluprácu a takisto aj komunikáciu. pokiaľ tomu dobre rozumiem, nejde iba o nejakú mechanickú spoluprácu, ale aj o to, aby sme využili náš hlas, ako teda ľudia. A máme už dnes nejaké aplikácie, ktoré sú dôležité, pokiaľ ide o asistenciu, teda že cez napríklad smartfón my náš hlas môžeme poslať stroju. A teda treba zvažovať, aké druhy komunikácie potrebujeme, potrebujeme na spoluprácu s robotmi. A ako by sme mali o tejto téme hovoriť. Bola tu spomenutá téma profesorom Brottigenom tej elektronickej osoby, e-person. A ja tiež, e, keď hovoríme o nejakých zodpovednostiach v tradičnom e, v tradičných spôsoboch, teda treba o tom hovoriť opatrne, pretože potrebujeme čisto alebo úplne nové riešenia a treba nad nimi premýšľať. Ja chcem takisto zdôrazniť, že pracuje sa napríklad aj na výbore Júri e, v tejto otázke a podľa mňa výbor ITRE by mal byť do tohto procesu viac zaangažovaný. Ale takisto plne súhlasím, že potrebujeme nejaké pravidla, ale potrebujeme zase nie nadmerne regulovať. A potom e, štvrtý bod, customization alebo prispôsobenie. Pretože my tu e, navrhujeme produkty, tak modelové e, služby a teda chceme nejakým spôsobom aj e, prispôsobiť, e, nastaviť e, alebo personalizovať e, tieto aj produkty, aj služby. A to je nová pridaná hodnota. To je podľa mňa aj výhoda takéhoto priemyslu 4.0, ale ak to chceme spraviť, na to potrebujeme, ako ste povedali, a povedal to pán e, Rolands, na to potrebujeme spoločné platformy na prepojenie priemyselnej komunikácie, bezpečnosti a služieb. Takže treba diskutovať o platformách novým spôsobom a nerozmýšľať iba nad platformami ako e, nad nejakou spoločnou možnosťou. A potom ešte mám jednu otázku. Viete, to bola veľmi e, plodná diskusia. No prepačte, vy už hovoríte ale veľmi veľa minút. No ale ešte stále máme tak jeden bod. Regulácia. Dobre, pani Vellner, nech sa páči. Prepačte, ale už naozaj ste veľmi, veľmi dlho rozprávali. Možno na záver. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben ja jetzt... Ďakujem pekne, pán predseda. Teraz sme veľa hovorili o technologickej rovine mm, priemyslu 4.0 a o e, prevádzkovo-hospodárskych e, e, aspektoch a nových požiadavkách nakladania nových mm, obchodných modeloch e, a mysleniu, ale e, ja chcem opýtať sa otázku, že či musíme do toho zapojiť aj zamestnávateľov a zamestnancov, takže e, nezamestnáme to len členom predstavenstiev, ktoré rozberajú nové podnikateľské modely a nový prístup k rizikám, ale osobitne aj zamestnávateľi a zamestnanci stoja pred týmito novými výzvami a môžete nám povedať z vášho skúsenosti, že v ktorých podnikoch to osobitne dobre e, dopadlo, alebo e, sú aj príklady e, príkladného ďalšieho vzdelávania alebo tiež zapojenia odborov do vývoja industrie, teda priemyslu 4.0 a sú tu nejaké štúdie v tejto súvislosti, alebo potrebujeme nové štúdie, pretože si myslím, že hľadisko v súvislosti e, s zamestnancami e, nerieši táto debata. Je tu potreba, aby sme viedli sociálny dialog aj na úrovni EÚ v tejto veci. Moja druhá otázka je, že tiež e, sa tu vo výbore zoberáme s občianskoprávnymi pravidlami pre robotiku a vy ste sa k tomu dobre vyjadrili a tiež je to otázka v súvislosti s veľkými datami a to kolegovia tiež vyslovili, e, čo sa týka infraštruktúry. Čo tu potrebujeme pre budovanie širokopásmového pripojenia? Madame. Ďakujem pekne. Ďalej pán Tošanovský za ECR. Ďakujem. Budem hovoriť po česky. Takisto by som sa chcel e, pekne poďakovať za naozaj veľmi zaujímavú diskusiu a myslím si, že je veľmi aktuálnu, pretože v súčasnosti tu v parlamente v rôznych výboroch diskutujeme o pozícii robotov, či už hľadiska právneho, alebo z hľadiska podpory výskumu a vývoja, alebo diskutujeme aj o tom, do akej miery ísť do normalizačných metód, ktoré by vo svojom dôsledku ale byť aj veľkou brzdou, pretože by stanovovali príliš prísne kritéria. Mňa by veľmi zaujímal váš pohľad, kde by presne mala byť úloha parlamentu ako legislatívneho orgánu, a teda aká by mala byť úloha legislatívy. Pán profesor Bratigan, ďakujem pekne. Vy ste povedali, že e, teda niečo v tom duchu ste hovorili, že by nám stačila aj súčasná legislatíva a častokrát e, je tomu tak, je tomu tak preto, lebo niekedy legislatíva môže veľmi zbrziť celý výskum a vývoj danej oblasti. Myslím si, a je to môj názor, že by sme sa mali skôr sústredovať na podporu školstva, podporu výskumu, nástrojov na e, vylepšenie infraštruktúry nielen e, cestnej, ale aj tej informatickej, info, tých eh, počítačových alebo informatických diálnic, ktoré by zjednodušovali spojenia. Mám obavu, že ak by sme išli do roviny už eh, regulácií a nariadenia, tak mohli by sme zbrzdiť vývoj, pretože konkurencia je tu obrovská, táto ženie dopredu a administratíva nestíha. My vlastne príjmame vždy legislatívu už iba vtedy, keď sa to niekam posunulo aj cloud vznikol bez účasti administratívy. Vzniklo to z potreby e, počítačových systémov, pretože staré modely už im boli staré alebo nevyhovujúce. A takisto aj pán riaditeľ Roland e, spomenul niečo v tomto duchu, a to síce, ak do toho začneme príliš zasahovať, či nebudeme používať optimalizačné metódy, kedy povieme, to je ten správny model a pri nasadení rovnakých optimalizačných kritérií nám budú e, z toho vychádzať, tak povedať, z rovnaké auta. Bude to nuda, pretože tie modely budú stále počítať e, to isté a môžeme teda zabrániť aj tomu veľkému myšlienkovému potenciálu, ktorý sa sa bude utrhávať. Za každým tá administratíva bude za tým nejako obsiahnutá. A veľmi by ma, by ma zaujímal váš pohľad, čo by parlament mal pri tejto takmer revolúcii, ktorá je pred nami, E, robiť, akú pozíciu by mal mať, či by to mala byť veľmi aktivistická pozícia, alebo skôr pozícia, kde máme tie bariéry otvárať a búrať zabehané e, myšlienkové schémy, pretože nič horšie ako unifikačná nuda e, neexistuje. Ja chcem, aby naďalej auta boli zaujímavé, aby som si ja mohol vyberať. A ďakujem veľmi pekne ešte raz, ale to bolo zaujímavé a veľmi filozofické. Ďakujem pekne, pán e, kolega, za vaše vystúpenie. Rozumiem tej otázke, pokiaľ ide o priemyselnú aktivitu, bez e, intervencií e, z hľadiska právneho alebo aj bez intervencií e, ľudských bytostí. Hm, je to zaujímavé. Pán kolega Butikofer, zelené, nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem. Ďakujem za tie prezentácie. Mám niekoľko otázok. Poprvé, profesor Puc, vy ste spomenuli tak stručne, že aj Čína podporuje tento veľký technologický krok vpred. A napríklad ste spomenuli, že oni e, majú tú stratégiu Made in China 2025, ktorá e, definuje tie ciele, ktoré táto krajina má. Ja by som mal záujem v tomto kontexte, ak, ak by ste mali odporúčania, odporúčanie, akým smerom by európsky priemysel a európsky ľudia, ktorí príjmajú rozhodnutia, sa mali vybrať. Napríklad bol tu ten nedávny e, prípad Kuka a komisár Oettinger dosť e, jasne vyjadril e, jeho názor, že by Európa mala obhajovať priemysle a sektory strategickej dôležitosti, pokiaľ sa naďalej zohľadňovať, alebo teda mm, zohrávať e, popredné, poprednú úlohu v rámci, tej, v rámci toho pokroku. Čiže čo to, e, alebo ako to vnímate e, vy. A potom po druhé, malé stredné podniky, to nebolo niečo, o čom by ste veľmi hovorili. A štandardizácia pre malé stredné podniky, štandardizácia v týchto nových technológiách, to je veľmi dôležitá obava pre ne. Uh, a chcem sa spýtať, na akej úrovni by ste nám odporúčali, aby sme s tou štandardizáciou e, naďalej postupovali. Mohlo by to byť na európskej úrovni, na medzinárodnej úrovni. Ako? Ako by ste nám odporúčali postupovať? A potom po tretie, digitálne zručnosti. Myslím, že je otvorené tajomstvo, že veľké percento našej pracovnej sily ešte zatiaľ nemá tie potrebné digitálne zručnosti. Je nejaký priestor e, podľa vás aj pre európsku iniciatívu, pre nejakú európsku hru, tak povediac. Teraz myslím z hľadiska rozvoja, rozvoja digitálneho trhu, jednotného digitálneho trhu, tak tam by to asi mohlo ísť. Ale keď sa pozriete na, druhu, na druhej strane na tie právomoci, Všetky právomoci majú členské štáty, alebo dokonca niekedy aj regióny. Čo s tým? Ďakujem. Pán Kochlíček za GUE. Ďakujem, pane předsedo, ja bych mluvil. Ďakujem pekne, takisto budem hovoriť po česky, podobne ako ďalší kolega. Takže máme tu vysoko rýchlostný internet, máme tu dáta, e, e, ktoré dokážeme rýchlo presúvať, alebo relatívne rýchlo. A po druhé, hodnotenie dát väčšinou sa oddeluje od vlastníctva. Napríklad hvezdári, tí e, zbierajú veľké množstvo, množstvo údajov, e, zverejňujú ho na internete a potom iní ľudia analýzou týchto dát sa zviteľňujú a mm, dopracovajú sa novým objavom. To je typický príklad e, využívania e, dát, ktoré niekto iný dal dokopy a pokiaľ by sme to ochranou tomu zabránili, e, tak sa nedostaneme dopredu. Ďalej automatizácia. Ehm, bol by som rád, keby ste niekedy pozreli do praxi, napríklad automatická výroba obalového skla alebo plochého skla. Tam uvidíte na jednej strane E, meranie, zbieranie dát, napríklad pán Piklanie, ten bol v tejto oblasti veľmi úspešný, pokiaľ ide zber odpadov, či už je to piesok alebo iné suroviny. Na druhej strane riadenia máme tam všade regulátorov, všetko má jednotný protokol, všetko to zbiera dáta do konkrétnych miest, štandardne to ich upravuje a na konci podľa požiadavkov požiadaviek, e, napríklad v prípade plochého skla sa e, režú desiatky rôznych formátov, ktoré sa potom automaticky skladajú. Čiže to je to, čo, čo vyvoláte priemysel 4.0 a v obalom skle platí to isté. Ten stroj má automatické riadenie, vyrábate ten istý produkt, rovnako ho automaticky nastavíte a čo robia ľudia, ktorí tam pracujú, sú to mechanici, opravári, programátori, a dopravujú na vstupe a na výstupe. To sú tie bežné prevádzkové záležitosti a tie ďalšie e, tí ďalší ľudia napríklad môžu pracovať vo Fraunhofer Institute, aby vytvorili ďalší e, stupeň takýchto liniek, ale ďalej sa už nedostanete. Takže to je iba niekoľko poznámok a ešte by som chcel e, sa vydať tomu, ako sa pýtal kolega. Myslíte, že by bolo dobré, aby sme vytvorili jednotný protokol pre zbier dát, eh, ktoré sa budú pohybovať po sieti. A ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne, kolega Dario Tamburanus v mene EDF. Chcem sa poďakovať eh, všetkým, ktorí eh, nám tu vykresliť situácie niektoré, ktoré nie sú len budúcnosťou, ale aj prítomnosťou. Je tu veľa rýchlych technologických vojov, ktoré nám dajú výzvy. E, ne, môžeme e, príjmať zákony len pre dnešok, ale aj pre budúcnosť a preto mám otázku na e, zástupcov Siemensu, takže cloud, veľké údaje a internet veci. E, zajtra budeme hlasovať v našom výbore o stanovisku k e, novom o e, energy lampening a e, ja sa chcem opýtať, čo si myslíte o možnostiach tzv. smart appliances v internete veci. Smart appliances to sú pre nás e, domáce spotrebiče, v ktorých e, sú senzory, ktoré sú spojené cez sieť a priamo či nepriamo e, aj s užívateľom smartfónov, ktoré potom Ehm, môžu dať eh, k dispozícii na využitie tie údaje eh, užívateľov. Myslíte si, že eh, v Európe to bude v budúcnosti, že tieto údaje možno využiť nielen pre kvantitatívne, ale aj kvalitatívne objektívne vyhodnotenie situácie a môže e, to viesť k tomu, že budú klesať poplatky e, pre spotrebiteľov už e, teraz je internet vecí realitou na trhu a myslíte si, že je tu stratégia z hľadiska zákondarcov mimo EÚ, teda v Ázii alebo v Amerike v tejto veci? Ďakujem pekne a ďalší rečník Kolega Royal tu už nie je s nami. Edward Martin. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vašu prezentáciu. Naozaj bravo. To je teda skutočne veľmi zaujímavá spoločnosť. Mám pri tom, ako vás počúvam, pocit, že vy ste vlastne stlačíte nejaký gombik v New Yorku a celé hospodárstvo funguje všade vo svete. Naše pracovné, naša pracovná organizácia sa mení. Je to otázka, ktorú si my všetci kladieme. Vy nemáte odpoveď, ale kto zaplatí tento sociálny model? To bude mať dopad pretože e, priemysel 4.0 e, vlastne sa modernizuje veľmi rýchlo. Je tu ale veľmi pozitívny model. To, čo nám vysvetľujete podrobne, to nám napomáha k našej súčasnej diskusie. To znamená, že nikto nám už nebude e, možné vystopovať produkty, ktoré sa vyrábajú tu či tam. Diskusia, ktorú máme, sa týka ETS a chceme vytvoriť E, niečo, ako vystupovať produkt, ktorý sa vyrobí napríklad v Číne. Vy hovoríte e, niečo v tomto zmysle. Čiže e, vy ste vlastne čiastočne odpovedali na túto otázku, ale čo chcem povedať je, že priemysel 4.0 je vlastne priemysel bez ľudí, ktorý pracuje a pre koho. A na záver toto zrýchlenie je v konečnom dôsledku dobré, ale tie siete súčasné sú prispôsobené potrebám priemyslu 4.0, takže toľko niekoľko veľmi krátkých poznámok. Ďakujem. Uh, Ďakujem kolega za vaše pripomienky, otázky. Vážení kolegovia, ešte niekto ďalší žiada slovo, okrem pán Bony, pretože Ďalšie minúty bude mať slovo pán Bony. Ak nemáte ďalšie otázky, máte čas, pán Bony. Chceli ste dokončiť váš prejav? Mr. Chairman, but it was mentioned by my colleague. Pán predseda to uspomenuli kolegovia, že je to otázka, že akú reguláciu potrebujeme, aké regulačné a neregulačné rámce sú potrebné pre tieto riešenia. A myslím, že je dôležité pochopiť, že v mnohých oblastiach kvôli konkurencii medzi e, legislatívou a technológiou, kedy, kde, kde technológia vždy vyhráva v tejto súťaži, pretože rýchlejšia, ako naša legislatíva, je potrebné e, rozumieť, že v niektorých oblastiach potrebujeme pravidla, ale to neznamená, že potrebujeme silnejšiu reguláciu a potrebujeme posudzovať e, a bude potrebovať napríklad meké právo. Napríklad spoluregulácia, samoregulácia, morálny kódex. To je veľmi dôležité. A hovoríme o kľúčových riešeniach a potrebujeme použiť e, existujúcu legislatívu a mm, uvažovať o mm, tomto zameriavaní sa na e, zodpovednosť a ručenie za tie roboty. A ďakujem za mm, tento pojem elektronickej osoby. Chápem, že aj vy máte istú distanciu, sa distancuje trošku od toho pojmu a musíme krok po kroku posúdiť, že aký regulačný rámec je potrebný a budeme podporovať e, vývoj a spomenuli to moji kolegovia, takže to je len dodatok. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne a myslím, že môžeme sa vrátiť späť k našim rečníkom. Môžem vás požiadať, keby ste sa vyjadrili k tomu otázku po otázke. Máme na to čas, nech sa páči. Ďakujem pekne, bolo to veľa otázok. E, robil som si poznámky, neviem, či som všetko zaznamenal, no chcem najprv reagovať na pána Martana. Nemyslíme si, že to e, odľučí naše fabriky, pretože máme dobrý príklad v Hamburgu, kde je to vzorová fabrika. Pred desetimi rokmi tam pracovalo 1200 ľudí a dnes e, je to skoro fabrika, ktorá úplne nasadila priemysel 4.0 a stále tam 1200 e, ľudí, ale e, výroba narastla 8 násobne a zručnosti a schopnosti tých pracovníkov stále musia byť vzdelávaní a prekvalifikovaní a školní podľa vývoja technológie. No keby sme to neurobili, tak tá fabrika by asi bola dnes zatvorená, pretože by už neboli konkurenteschopní. Teda je to otázka, ako ostať konkurencieschopný voči zvyšku sveta a potom musíme um, nasledovať tieto trendy, pretože ináč v Číne, v USA, v Koreji, ako to už vidíme, sa toho ujmu rýchlejšie. A je tu štúdia World, kde Nemecko má v priemysle 200 robotov na 10 tisíc zamestnancov v priemysle, Akora má viac ako 400 robotov, Japonsko viac ako 300 robotov a celá Európa má hore 80 robotov na 10 tisíc zamestnancov. Takže vidíme, že tu je zlepšenie, ale keď to robia aj v Japonsku, aj v Koreji, aj v USA, tak musíme ich nasledovať. To je realita. A my sme eh, nezadomnali pokles eh, zamestnancov Hamburgu a to je naša najmodernejšia fabrika teraz. Čo sa týka použitia údajov a optimalizácie, nakoniec z toho vznikne vždy rovnaký model. Keď eh, používame linie auta, a výpočet e, odporu vzduchu, tak matematické algoritmy sa budú berať rovnakým smerom, ale naši zákazníci zohrávajú vlastnú úlohu, vidia, čo ktoré vyžaduje, oni chcú svoj dizajn, ktorý sa im páči a či je to Porsche, Maserati alebo Volkswagen, stále si zachovajú vlastnú značku, aj dizajn a bude to asi aj tak naďalej, takže nie všetky auta budú vyzerať rovnako. A myslím, že takúto úlohu zohráva trh. Modely štandardizácie neobmedzujú. Myslím, že štandardizácia všeobecne mali by sme si zvoliť e, globálnu štandardizáciu a v kombinácii s mekou reguláciou a s rýchlým prispôsobením na to, čo sa deje v priemysle. Pretože ak nebudeme rýchli, tak asi veľmi rýchlo nás vyhodia von oknom. Ďalej k pripojiteľnosti, áno, infraštruktúra je potrebná, budeme naozaj potrebujeme vať pre priemysel 4.0 a prepojené fabriky e, schopnosť v reálnom čase mať prístup na širokopasmové siete a preto širokopásmová rýchlosť e, širokopásmová rýchlosť e, prenosu údajov je podstatná a nie všade v Európe je k dispozícii a preto tieto siete sú nevyhnutné. A zatiaľ toľko a potom kolegovia ma môžu doplniť. Môžete doplniť niečo po konci našej diskusie a boli to aj konkrétne otázky na pána Fredrik Kleina. Ja som počul pár eh, pripomienok o mm, pripojiteľnosti, pretože v niektorých oblastiach eh, spolupracujeme úzko, teraz používame senzory, máme globálne roamingové dohody s jedným z eh, veľkých prevádzkovateľov súkromných sietí na svete a vidíme podobné komerčné aktivity ako pri normálnej celulárnej e, mobilnej technológii pri používaní dátovej pripojiteľnosti a keď sa úplne dokážeme zbaviť všetkých roamingových poplatkov a nastavíme spoločnú celoeurópsku e, sieťovú mobilnú platformu pre pripojiteľnosť k internetu, internetu, tak to bude nová platforma pre inovácie pre malé a stredné podniky, aby poskytovali služby a inovovali nové zariadenia a služby a zbierali viac údajov. Myslím, že povedzme pred desiatimi rokmi alebo viac všetci telekomunikační operátori chceli budovať svoje postavenie v reťazci eh, pri predaji technológií chceli predávať e, inovácie a rôzne systémy a nie je to riziko, čo sa týka IOD sieti, že telekomunikácie začnú budovať svoje vlastné e, výhradné systémy a budú chcieť e, zachytiť viacej z toho hodnotového reťazca. To je podľa mňa riziko a potom náklady na konektivitu siete Ehm, pri nízkom výkone ehm, si budú chcieť zachovať pre seba. Je tam 180 miliónov ehm, mobilných buniek a to je riziko. Ďalej, čo sa týka verejného a súkromného sektora, tak údaje, ktoré sa zbierajú z verejných orgánov, by mali byť verejné, ak ich zbierajú verejné orgány. A hlavne tie surovedoje, ktoré sa zbierajú ale ako všetci vieme, je e, neznamenajú nič. Musíme e, tie údaje zasiť do súvisu a získať informácie. A ako získať informácie, na to treba veľa tvrdej práce, analýzy, algoritmov a tak ďalej. A to by nemalo byť verejné, aj keď sa zbierajú súkrové údaje od verejných orgánov, tak e, aj súkromné subjekty tu e, zahrávajú úlohu v tom hodnotovom reťazci a poskytujú služby aj technológiu a podnikajú na tom a v tom spočíva tá spoločnosť, ktorá dáva prácu pre ľudí a podnikateľské príležitosti. E of... Ďakujem za vaše odpovede, pán Kuklajnen. Uvidíme sa enema a požiadal by som pána Matesa Putca z Fraunhofer Institutu, aby nám dal svoje otázky a pripomienky. First of all, I would... Dámy a páni, najprv nebudem sa najprv ospravedlňovať za to, že som profesor e, z Freinhofer a že robím výskum. A som veľmi rád, že nie som politik, pretože ja vám môžem povedať, že čokoľvek urobíte z e, priemyslom 4.0, tak to robíte rýchlejšie. Urobte to rýchlejšie 2-3 krát, ako sa navrhuje, pretože my žijeme v jednom svete, kde táto téma nie je len vecou diskusie a Pamätám si, že pred 5 e, rokmi Freinhofer uh, vyvinul uh, tú mm, tému troch e, e o priemysle budúcnosti a to štvrté e sa týkalo zapojenia ľudí. A e, je ona zaujímavejšie po, robiť ponuky pre mládež, pretože všetci mladí ľudia pracujú s tými vecami. Ja som, mám skoro 55 rokov a mám um, spoznal som užívateľov a tí sa to učia automaticky a toto príde automaticky, takže ide o to, aby ste im len eh, dali k dispozícii inovácie a požiadali ich, aby eh, to používali a eh, je to jednoduché, že teraz veľké firmy vytvárajú inovačné centra pre začínajúce podniky, lebo vedia, že inovácie, ktoré majú silný systém a organizovaný systém podliehajúci všetkým reguláciám sú ťažké. Takže všetky tieto vytvárajú inovačné systémy. Takže robte to rýchlo, pretože e, zvyčajne ľudia, ktorí to používajú, sú, majú 45 rokov a sú na to zvyknutí, ale niekedy musia um, žiadať synov a dcery, aby to opravili, keď si majú problém. Ďalej odpoveď pána Wernerovi, že máte pravdu, že keď sme naši, založili uh, e, náš výskumný uh, inštitút pred troma rokmi, nás najprv navštívili odbory a pýtali sa nás, že čo to robíte. No ja myslím, že nemám inú možnosť. Pred 25 rokmi, keď sme začali so e, simuláciou konečných e, prvkov a e, s takouto technológiou všetci v priemysle hovorili, že nemáme správne systémy, nie je to príliš zložité a nemáme údaje. No aj tak sa dostalo v skutočnosti a nemáme 100% no, simuláciu pri istých výrobných procesoch. A to isté aj v budúcnosti bude, keď budeme mať údaje. Len um, musíme mať ľudí, ktorí to uh, budú robiť ináč. A tiež, uh, pán Količek, ako ste uh, vysvetlili, pri sklárskom priemysle nie je to um, priemysel 4.0, je to 100% automatizácia, nie je to nový podnikateľský model a podnikateľský model začne, keď E, ľudia vysvetlia, čo robili pred 5 rokmi s sklom v sklárskom priemysle a obnovia ten výrobok. E, nie je to len 100% automatizácia. Ďalej je odpäť pánovi Butikoferovi k Číne. Som trošku prekvapený. E, myslel si niekto, že toto sa nestane? Na našej univerzite v Kemnice máme 10% zahraničných študentov a väčšina z nich sú z Číny a dnes máme to viac menej synov a dcery najbohatších činilov, nie tých najlepších, ale čo zostane, keď budeme mať najlepších študentov z Číny v Kenici. No to je normálny proces, to je téma, ktorú sa musíme použiť a musíme byť rýchlejší a musíme byť inovatívni. A to tiež bola moja myšlienka. Vy ste neboli tu, keď som to vysvetľoval nie je na to fyzikálny zákon. Nemáme vynalezie, nemôžem povedať, že naše počítače nie sú dosť rýchle. To všetko sa už je, ale to je len naša tá úloha, aby sme tam vyplnili tie medzery našou silou, našimi sieťami, našou inováciou, našimi novými myšlienkami. No, stane sa to. My e, s Frajom Ferom chodíme do Číny za e, dvoma účelmi, aby sme sa tam poučili a po druhé, aby sme išli s nemeckým európskym priemyslom do Číny. No my naozaj nemáme ozajstnú stratégiu, ale to sa stane a to je tiež uh, moja odpoveď na to všetko. No, mm, veľa, to, to bol dlhý spôsob, zlý spôsob, ako povedať, že nie, my nemáme na to stratégiu, áno? Áno, presne tak. Ďakujem pekne, teraz chcem požiadať pána Broty, Petra Bortigama, aby prednesol svoje otázky a pripomienky. Right place here. Ďakujem, chcem vás pozvedieť, ste tu na správnom mieste, takže nie je to už národná vec, je to medzinárodná vec a aspoň európska vec. Ak máte na mysli diskusie o štíte súkromia medzi EU a USA, tak žiadny národný poslanec by už nemal túto diskusiu, ale Európa ju má. A preto potrebujeme silnú európsku legislatívu, ale musím myslieť na to, že aká to môže byť legislatíva. Pretože myslím si, e, že máme e, si dať pozor na nadmernú reguláciu. A, áno, malo by to byť e, regulované na európskej úrovni, ale musíme starostlivo sa zamerať na to, že kde a čo najprv k vlastníctvu údajov. Je to veľmi ťažké, pretože tu nemáme koncepciu. Nie je to ako e, zákon o ochrane autorských práv alebo o nekolom obchode. Je to jednoduché o bytoch a bajtoch. Je to len kus. A prečo to treba chrániť? Pretože je to vytvorené strojmi. Náhodne. Alebo vytvárajú to tí, ktorí majú peniaze, aby mali tie stroje a aby ich prevádzkovali. Prečo to máme chrániť? Aký je dôvod na to? O tomto musíme uvažovať, či ak naozaj budeme mať vlastníctvo údajov. No, mohli by sme možno rozmýšľať nad tým, aby sme mali naredenie o u, prístupe k údajom, pretože máme potom z, koše, kde sa zbierajú dáta a k ním možno treba mať e, predpisy na prístup. Ale to je zložité, lebo už máme európske naredenia a predpisy k tejto veci o obchodnom tajomstve, o súkromí údajov, takže máme predpisy o údajoch, e, ktoré sú v poriadku a možno by sme mohli uvažovať o tom, že miesto toho, aby sme urobili veľký tresk a pripravili nový zákon o údajoch, môžeme stále napredovať s tými smernicami, ktoré máme a možno by to bolo rýchlejšie a efektívnejšie a nezakladalo by to nadmernú reguláciu. Tiež súhlasím s rečníkom z Fínska, keď hovorí, že možno vláda, ktorej platíme všetky dane, možno tam je ďalej šia téma, že tu e, máme prístup, tu by sme mali mať prístup k tým údajom, ktoré oni e, vyzberajú ako verejný orgán, ale pri podnikoch, e, ktoré chcú mať konkurenčnú výhodu a im povedať, že musíte nám sprístupniť všetky vaše údaje a mm, aj obchodné tajomstvo, tak tam to môže byť ťažké, zložitejšie nemôže povedať Google alebo Facebook, aby nám sprístupnili všetkých údaje. Takže nesmieme preháňať. Poďalšie, e, zodpovednosť a ručenie, to je bežne vecou národného práva. Ale pri digitalizácii to už tak nebude. Myslím si, že tu ste na správnom mieste, keď e, myslíte e, na digitálne ručenie a zodpovednosť. Nielen ručenie a zodpovednosť za digitálne veci. To už nie je len grecký alebo ruský alebo nemecký problém, ale je to európsky problém. A preto mali by sme tu posudzovať koncepcie a pojmy, možno je to začiatok európskeho občianského práva, počnú s digitalizáciou. No, tu musíme tiež byť veľmi e, opatrní a ja neverím na e, rýchle opravy rýchlymi e, koncepciami. Mali by sme sa zamerať na dobré koncepcie, ktoré e, trvajú dlho. Teraz, keď sa pozrieme na Nemecko, pozrieme si systém, ktorý už funguje 120 rokov, prečo by sme to mali hneď e, opustiť, prečo by sme nemali sa na to zamerať a tie systémy, ktoré máme v členských štátoch, vo Francúzsku, už dlho a prečo by sme nemali budovať na tom. Takže ja nie som za elektronickú osobu okamžite. Možno v istej fáze áno, ale nie okamžite, pretože keď to musíme okamžite regulovať, tak musíme myslieť na tak veľa ktoré nepoznáme. Neviete, čo sa deje. A možno je, možno je to celý ten princíp, ktorý sa mi páči pre vynálezcov. Prekročme k rieku, keď k nej prídeme, ale nie predtým nie príliš sa zaoberať teoretickými e, diskusiami. Hovorím teraz trošku ako právnik. E, ďalší bod, e, stratégia. Úplne s vami súhlasím. Máme toho, teda väčšiu stratégiu, keď zafinancujete vedecký projekt európskymi prostriedkami, prostriedkami daňovým poplatníkov tak potom ten vynález, ten výsledok by mal zostať v Európe a nie ísť do Číny alebo niekde inde. Čiže teraz som viac politika ako právnik, prepačte. A posledná uh, vec, áno, e, my sme robili výskum aj v oblasti značiek. Máme obrovskú úlohu zmeniť e, spôsob práce. Je to veľká úloha, ťažká, a tento prechod e, bude veľmi citlivou témou, ale sú tu diskusie aj o tom, ako to všetko financovať, či je tu e, nejaký e, spôsob, alebo či by to malo zafinancovať všetkých zo strany štátu. Myslím si, že toto nie je správny spôsob. Mala by tu byť platená práca, alebo teda lepšie platená práca za efektívnejšie, a eh, za efektívnejšiu prácu, ale toto je problém, ktorý tu máme a ktorým sa musíme vysporiadať. Ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým za veľmi zaujímavé postrehy, za to, že ste prišli. Ste vítaní aj na budúce. Možno, neviem, či o rok bude pripravená legislatíva, či to pripravíme dostatočne rýchlo. Ešte raz ďakujem. And now... No a teraz prejdeme možno o 10 minút k našej správe kolegu Fredrika Fedeliho, ale teraz prejdeme k misii v Forku v Írsku. Poprosím kolegu Zolonata, aby nám povedal pár slov o tejto ceste. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. To bola určite veľmi zaujímavá misia. Táto misia v Írsku v marci, pán Lorvik, pán Kelly, pán Panceta a pán kapekem boli s nami na všetkých stretnutiach, eh, ktoré boli naozaj veľmi zaujímavé. Dis- eh, boli sme v krajine, ktorá je avantgardou, eh, pokiaľ ide o investície do informačných technológií a nové informácie, bol prekvapivý rast v zamestnanosti, hlavne v tejto oblasti. Naša prvá návšteva sa týkala eh, Národného inštitútu v Korku, Tindl. Eh, Tindl bol veľký írsky fyzik, ktorý vlastne eh, zistil, že existuje skleníkový efekt. Je to veľké, alebo najväčšie výskumné centrum o informačných a komunikačných technológiách na európskej úrovni. Lonen Murphy zdôrazňuje prepo- potrebu prepojenia medzi firmami a univerzitami eh, v prospech írskeho hospodárstva. Čiže silaby by sa mali prispôsobiť priemyselných trendov. Týka sa to napríklad cloudového computingu, cyberbezpečnosti a ochrany dát. E, profesor Sullivan hovoril o potrebe Mm, akejsi magna charty dát na európskej úrovni, na, fungujúcej na princípoch spojených e, s ochranou dát. Čiže aby e, súkromné dáta a dáta občanských spoločností boli chránené. Potom sme šli do írskeho, e, do teda technologického inštitútu v Korku a ja som veľmi rád, že tento inštitút využíva prostriedky zo 7. rámcového programu Horizontu 2020. Boli tu projekty pre energetickú účinnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov, e, v centrách na spracovanie dát. E, boli sme aj v námornom výskumnom centre. To má obrovský potenciál pre energiu získanú z prílivu odlivu, čiže pohyb vody a toto výskumné centrum rieši celú túto oblasť výskumu. Potom na záver smyšli do terminálu LAG v Šanone. To bolo pre mňa veľmi zaujímavé, pretože to sa týkalo zemného plynu. Tento projekt je v európskom záujme. Sú tu ťažkosti s Národným regulačným orgánom. To znamená, že sa to ešte nedokončilo. Takže keď sa projekt dostane na zoznam projektov, ktoré majú osobitú pridanú hodnotu, tak to bude veľmi prospešné. Bolo to veľmi zaujímavú cez pracovnú cestu a ďakujem sekretariatu za jej organizáciu. Ďakujem pekne. Niekto ďalší by, niekto by sa chcel niečo spýtať alebo niečo dodať ohľadom tejto návštevy. Nikto. Dobre, znovu ďakujem. No, Želám k tejto zaujímavej služobnej ceste. No a teraz prejdeme k ďalšiemu debriefingu. Misia ITRE do Fínska, Estonska, ak môžem poprosiť eh, nášho kolegu Kompola 3, eh, ktorý bol vedúcou, vedúcim delegácie z Fínska, takže máte slovo. Mm, eh, pani. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým kolegom, ktorí boli schopní sa dostať do Helsinka Talinu. Neboli, nebolo nás veľa na začiatku. Chcem poďakovať pán sekretariátu ktorý zorganizoval túto služobnú cestu. Bolo to naozaj robené veľmi dobre. Navštívili sme najskôr Fínsky parlament e, a tam sa pripravujú európske otázky. I je tam teda e, reakcia zo strany e, parlamentu a vlády. Druhá návšteva sa týkala Eh, inteligentných eh, sietí a eh, dátových cent, centier, volá sa to FinGrid. Tam sme hovorili o nových dátových programoch, centralizovaných informáciách, výmenu pre e, malý obchod s elektrínou, čiže bude sa týkať všetkých aktérov a vlastníkov sietí, dodávateľov, poskytovateľov služieb, e, všetci sú si rovní a majú e, rovnaký prístup k informáciách, e, čiže bude ľahké zmeniť dodávateľa, čiže vieme, čo sa tu reguluje a je tu model, ako zlepšiť trhový systém. Prepačte, nepočujem svoj vlastný hlas. Čiže to, potom sa to týkalo, ďalšia cesta sa týkala startupov. Um, Startup Sauna je to program, ktorý pracuje so startupmi a e, spolupracuje so 160 subjektami v, nordických krajinách, v Rusku, vo východnej Európe a v ďalšími, s ďalšími krajinami, čiže je to veľmi špecifický spôsob, ako sa približiť startupovým spoločnostiam, ale e, týka sa to aj e, inej oblasti priemyslu, kde sa orientujeme na budúcnosť. E, druhý e, deň bol historický. Bolo to poprvýkrát, kedy NVA a ITRE išli spolu, čiže mm, my sme e, bolo dobré, že ITRE a ENVY uh, hovorili o biohospodárstve o životnom prostredí, inováciách sme teda hovorili spoločne, boli sme v lese a hovorili sme o takomto odvetvi, bolo to veľmi príjemné a potom išli do Soulmill Versovút a chcem znovu pripomenúť, že e, výroba e, e, reziva, výroba peliet, všetko toto sme prešli Eh, aby sa proste tento materiál, táto surovina využila 100%. 90% eh, dreva eh, sa teda má pôvod vo Fínsku. Potom sme pokračovali k k jednej z najväčších chemických tovární, ktorí poskytujú 12 miliónov tón e, ropy, ale z toho 2,5 tóny je obnoviteľných. Oni sa sústredujú na obnoviteľnosť a udržateľnosť. E, to nie je e, rovnaké ako napríklad v oblasti potravinárstva Čiže sú tam veľmi dobré kritériá udržateľnosti, ale to je veľmi odlišné od potravinárskeho priemyslu. Zamestnávajú tisíce ľudí z R&D a 70 spoločnosti sa sústreďujú na obnoviteľné palivá. E, v San Francisco sa používajú len ich produkty, v Lufthansa takisto kvôli kvalite a cene. Uh, potom sme šli do Talinu e, e, a e, stretli sme sa s ďalšími partnermi. V Taline sú tu nové továrne, ktoré sú v prevádzke, nové lode, ktoré sú schopné prepraviť 40 pasažierov a to s, s oveľa menším objemom paliva. Znovu ide o úsporu energie, udržateľnosť. Stretli sme sa s Varcelom, e, to je poskytnutý model. To je taký priemyselný e, subjekt, ktorý sa sústreďuje na e, motory LG Čiže toto je veľmi aktuálna téma v našom výbore, keď hovoríme o NOx a SOX, o časticiach, o emisiách a, a teda my vieme, že týmito motormi by sme mohli ich objem veľmi znížiť. Hovorili sme o tom, že z 90 tisíc motorov 119 používa tento model Varcila. Čiže e, je tu nedostatok infraštruktúry, dlhodobosť, e, dlhodobé dá prevádzka týchto plavidiel, dodávka energii. E, tým sa ITRE veľmi intenzívne zaoberá. Mali by sme sa zamerať na harmonizáciu regulačného rámca globálnej mierke. Posledný deň v Estonsku sme sa stretli s našimi partnermi v parlamente predseda príslušného výboru. Uh, oni veľmi sa podobajú na fínsky parlament. Uh, hovorili sme o taxikároch k Uber, e, čiže hovorili sme o tejto téme. teda o spôsobe platieb v tomto systéme taxislúžieb. služieb je to veľmi zaujímavá aplikácia pre nás všetkých. Sme naštívili showroom, eh, e-citizenship a e-services. Eh, Obyvateľia by eh, chceli sa dozvedieť viac o tejto téme, o elektronických službách. Každý obyvateľ Estonska má verejný účet, je viac ako 170 Eh, verejných služieb, ktorým, môžu, eh, ktorým sa môžu takýmto spôsobom dostať. A posledné stretnutie bolo s ministrom hospodárstva, ktorý sa veľmi eh, intenzívne zaoberá digitálnou oblasťou, chce to podporiť, aby sa táto odvetvie rozvíjalo. Takže veľmi úspešná návšteva. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Nejaké dodatočné komentáre zo strany e, vás, kolegov? Chcel by niekto niečo dodať alebo sa niečo spýtať? Nikto. Ďakujem pekne. Ďakujem za e, vašu činnosť vo vašich krajinách v Estonsku e, tiež a aj ostatným kolegom. Teraz môžeme prejsť k ďalšej téme nášho programu efektívne znižovanie nákladov a nízkouhlíkové investície. Vieme veľmi dobre, ako dôležitá je táto téma. Máme tu správu nášho spravodajcu Frederika Fedeleho. Dovolte mi, aby som ešte povedal, že tomto stanovisku sa inšpirujeme pravidlom 54. Je to posilnená spolupráca, prítomnosť nášho spravodajcu vo všetkých eh, stretnutiach tieňových spravodajcov Envy a tiež počas trialogov. najzaujímavejšie pre nás je, sú úniky e, uhlíka, ale e, v, tu celá táto diskusia je otvorená. Naša kompetencia však sa týka týchto, tohto financovania a únikov uhlíka tu spolupracujeme s kolegami z Envy. Chcel by som požiadať nášho spravodajcu, aby sa ujal slova na úvod. Frederik, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem, že vôbec tu tentokrát môžeme mať tú diskusiu a že máme na to primeraný čas, pretože je to naozaj náročná téma a potrebujeme na ňu, na ňu dosť času, aby sme vedeli, kde jednotlivé politické skupiny stoja a bude to transparentnejšie aj pre tých, ktorí tú diskusiu sledujú, aby vedeli, kto má aký názor. Takže máme do stredy čas na to, aby boli pozmeňovacie návrhy v tejto správe predložené a boli tu viaceré veci, ktoré ma viedli v tomto procese. Najviac som pracoval v tej časti ETS, kde máme najviac právomoci v rámci výboru ITRA. Samozrejme sme radi, že výbor ITRA e, dnes má väčší vplyv v tejto téme, než tomu bolo historicky vďaka predsedovi. A my vždy hovoríme tieňovým spravodajcom z iných e, skupín, že niektoré princípy sú dôležitejšie než tie technické otázky. E, čiže ja som otvorený diskusiám, keď v septembri budeme e, sa snažiť e, dopracovať k nejakým veľkým väčšinám v rámci tých kompromisných návrhov. A sú tu niektoré teda body, ktorým, ktoré ma vedú a to poprvé, ten konečný faktor nechceme spustiť. Výpočty na budúci rok ukazujú, že pravdepodobne, pravdepodobne prídeme až o takmer 17% tých prislúbených povoleniek priemyslu, pokiaľ ide o to, že sme teda pôvodne slubovali 100% e, e, takýchto povolení, ale nakoniec ich bude iba 83%, e, čiže nedodržíme ten prísľub a to by bolo teda dôležité. A takisto kolegovia niektorí povedali, že máme tu rovnaké právo dostávať voľné e, povolenky, alebo zadarmo povolenky, ale ja si to nemyslím. Podľa tejto logiky by to znamenalo, že e, zoberieme, teda podnikneme e, prvé, podnikneme prvé kroky k niečomu, ako je spoločný, spoločná hospodárska politika, ale v oblasti priemyslu, teda, že nejaké povolenky by sa mali zadarmo rozdávať všetkým rovnako. Veď celý ten, celá tá schéma úniku uhlíku by mala, byť, mala už byť ukončená. Ale ukazuje sa, že tie povolenky na trhu sú obmedzené a treba ich nasmerovať s právnym smerom, tak aby sme netlačili priemysel e, odchádzať preč z Európy. Ja som e, pracoval na to aj preto, aby sme neotvorili ten MSR a to by znamenalo, že budeme podkupovať ETS ako také. Schéma ETS je pod tlakom aj tých, čo potrebujú povolenky, aj od iných na trhu. Rôzni e, analytici tvrdia, že nefunguje táto schéma dostatočne na to, aby veci tlačila dopredu, keď sme otvorili MSR, to by bolo ešte horšie. Takisto musíme pracovať na otázke transparentnosti, ak mám byť úprimný. Bol som prekvapený, ako málo transparentnosti a otvoreného tendrovania e, prebieha. Sú tu obrovské finančné objemy, ktoré sa tu alokujú bez toho, aby bol nejaký e, proces verejného obstarávania s tým súvisiaci. Takže to sú také hlavné e, body a som zvedavý na to, čo si o tom myslia jednotlivé politické e, skupiny. Podľa mňa teda návrhy budeme riešiť približne o mesiac a veľmi sa teším samozrejme najmä na tie kompromisy, ku ktorým sa nakoniec dopracujeme v septembri aj som slúbil od začiatku, aj slúboval, že na tomto výbore bude väčšina za e, našimi e, pozíciami alebo bude podporovať väčšinou tieto pozície. A my určite e, musíme takoto, takýmto jednotným spôsobom postupovať aj ďalej. Ďakujem pekne pán kolega za tieto pripomienky teda ten úvod. Pani Lange. EPP ti nemá kniha, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj spravodajcovi. Naozaj som aj ja mala čas prečítať si jeho e, správu a už dnes pomaly tú správu asi aj vieme na spameť a určite na niečo budem pracovať aj veľa mesiacov. Mám niekoľko bodov, kde sa zhodneme, kde sa nezhodneme, alebo aj e, kde nejaká dohoda medzi skupinami bude musieť e, vzniknúť. A my v EPP si samozrejme nemyslíme, že všetko, čo príde z rady, je sveté a treba to automaticky akceptovať. Takže my sme tiež ochotní bojovať a skúsiť e, zmeniť pomer medzi tými povolenkami, čo idú do dražby a medzi tými, ktoré sa rozdávajú zadarmo. Tam sa tie percentá môžu trochu ešte zmeniť a na výbore Envy majú trošku iný názor, ako máme my, ale tam spravodajca hovorí, že v prípade potreby by sme sa mali pozrieť na toto delenie medzi draženými a voľnými povolenkami. A to by mohla byť zaujímavá téma, aj on to hovorí a on minimálne akceptuje tú myšlienku, že by sme možno sa na novo mali pozrieť na toto rozdelenie. Pokiaľ ide o otázku únika uhlíku, tak e, bez hľadu na to, ako veľmi sme sa pozerali e, na tú tému odstupňovaného prístupu, teoreticky to na úvod znie tak e, zaujímavo, šarmantne, čím viacej vyľadovania máte, tým lepšie zacielite svoju politiku a možno tým lepšie aj tie povolenky využijete, ale ako náhle sa na to začne, po, začnete bližšie pozerať, tak zistíte, že kdekoľvek tie línie nakreslíte, tak poprvé, aké línie e, si vyberete, to je jedna otázka, s akými dátami pracujeme, tie tiež sú vždy spolahlivé a potom kdekoľvek tie linie nakreslíte, tak e, vždy má to isté výhody a isté nevýhody a nevýhoda hlavná je tá, že ten systém bude oveľa viacej komplikovaný. Takže my navrhujeme ten binárny e, prístup, ako navrhuje komisia ponechať, treba sa zás, e, viac sústrediť na ten pomer medzi draženými a voľnými a tu súhlasíme so spravodajcom, že treba realistickejšie dáta, pokiaľ ide o alokáciu. Takže nie 50% práce a 10 nárast produkcie, tam súhlasíme so spravodajcom. Pokiaľ ide o tie referenčné hodnoty, benchmarks, náš východiskový bod je taký, že, že nemôžeme požadovať to, čo z hľadiska chemického nie je ani možné. A teda to sú tie e, nevyhnut, nevyhnutné emisie, to je e, otázka také kategórie, ktorá by bola pod 0,3%, ako to navrhuje spravodajca. Vidím, že sa pozeráte už na hodinky. Prepašte, že mi to toľko trvá, pán predseda. Ale chcem ešte povedať, že ak, a máme podobnú ambíciu ako sa teda ten konečný faktor nemá byť spustený, ale ak by sa to stalo, tak e, ďalšie zacielenie by bolo vhodné. A potom e, sa hovorí o slovku may a nie o slovku should, pokiaľ je o ten systém, ktorý by mohol byť e, častočne európsky a častočne by nechal nejakú flexibilitu členským štátom a s tým súhlasíme. Čiže to by asi našej strany bolo všetko a ešte mi zostala jedna vec, hoci ten zoznam mám ešte oveľa dlhší. Nechcel, nechceme príliš zaťažovať spravodajcu s pozmeňovacími návrhmi. Chceme sa venovať tým kľúčovým témam, ale ešte chcem spomenúť e, tie malé podniky. Tam chceme e, zvýšiť e, to, e, to ten strop, e, alebo ten spodný, spodný strop, tak povediac, aby sme znižovali emisie od týchto malých podnikov alebo malých emitentov. E, čiže to je naše strane teda všetko a tešíme sa na spoluprácu s kolegami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teší ma, že tu máme kolegu Iva Beleča dnes. Možno potom po diskusii by ste vystúpili, ale ste tu s nami v mene výboru Envy a to nás veľmi eh, teší. Pán Edward Malter, SAD, tiež spravodajca, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ďakujem e, pánovi Federlimu za to, že nám umožnil venovať sa naozaj takej výskumnej práci a on e, naozaj e, konal vždy veľmi transparentne a teší ma to. Ja sa budem venovať trom bodom. Pozitívne aspekty, negatívne aspekty a nedostatky z nášho e, pohľadu. Pozitívne aspekty. Teší nás, že sa ide smerom k väčšiemu draženiu e, ako e, v prípade návrhu komisie, tak 15 namiesto 50%, ale pokiaľ ide o monetizáciu e, tých kvót, ktoré boli zadarmo poskytnuté, tam sa navrhuje správny postup, pretože to je to nakoniec dočasný nástroj, a umožňuje sa tu, alebo podporuje sa tu ten reporting, tá transparentnosť, to pán spravodajca veľmi správne pomenoval, je to dobrým smerom a takisto je tu zaujímavá myšlienka, pokiaľ ide o tú, o tú rezervu, aby bola dynamickejšia, potom to, to bola 12, ďalej 29, to sú to sú tie, veť, e, tá veterná energia eh, v súvislosti s prepojením na Parížskú eh, dohodu, to je všetko pozitívne. Potom negatívne body. E, pokiaľ ide o vzdelávanie pracovníkov, to nám tam e, trochu e, chýba. Chcem povedať, že sú niektoré krajiny, ktoré sú vo e, fáze tranzície, nejakej spravodlivej alebo správnej tranzície, pretože dekarbonizovať hospodárstvo sa nedá len tak z večera do rana. Potom to riadenie ako také, tam máme článok 10, nie som presvedčený, že riešenie by, by bolo venovať sa tým organickým aspektom politika politika boja proti klimatickým zmenám sa nesmie takto obmedzovať. E, my máme tu samozrejme dávať nejaké kritéria e, oprávnenosti e, a teda nejde, alebo nemôže to byť tak, aby to bolo iba na Európskej investičnej banke, ktorá o tomto bude rozhodovať sama. Potom je tu otázka toho benchmarku. My chceme pridať tam automatické e, nástroje na úrovni 0,3%, e, takže to, čo sa navrhuje, možno nie je úplne ideálne, ale dá sa o tom diskutovať. A potom tie, e, tá, tá kvota, ktorá je zadarmo a prepojenie na transpozíciu tretieho energetického balíčka. Potom nedostatky, nedostatky čo tu chýba, ten faktor 2,2% E, ročne. O tom sa tu e, nehovorí, hoci potrebujeme ho, pokiaľ sa chceme dopracovať k dosiahnutiu e, cieľov do roku 2020. Máme tu istú idealizovanú víziu medzinárodnej situácie, aspoň podľa nás nemáme tu dostatočnú rovnakú konkurenciu, asi aj nikdy, nikdy tomu tak nebude. A práve preto, ako dobre viete, my od začiatku požadujeme, aby sme to tu trochu rozšili. Jedine dobré fungovanie tých e, voľných e, povoleniek e, by malo byť proste také, že buď určíme niektorých, tak povedz, luzerov, pretože nikdy nebudú všetci spokojní, alebo proste tie stropy nebudeme dodržiavať a tým pádom nebudeme dodržiavať ani naše klimatické záväzky. Čiže treba, aby sme sa v rámci reformy dostali e, aspoň tak konceptuálne preč od tých bezodplatných alebo tých voľných e, povoleniek, aby sme mali taký intersektorový prístup na celosvetovej úrovni, aby tam boli zahrnutí nejakým spôsobom aj dovozcovia. Na tomto nám veľmi záleží. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne. Pán Henkel v mene ECR. E, Tiež mi spravodajca, nech sa páči. Ďakujem. Chcem pripomenúť, že ETS má nejaký cieľ, ale takisto máme aj iné ciele, ako napríklad udržať alebo získať mieru industrializácie na úrovni 20 aby sme podporovali aj malé a stredné e, krajiny, aby sme neriešili, neriešili vždy iba únik e, Eh, uhlíka, ale aj unik, tak povediať, z pracovných miest. A pokiaľ je nejaký výbor v tu v parlamente, ktorý by mal mať všetky tieto veci na pamäti zároveň, tak mal by to byť práve náš výbor. A ja mám taký záver, eh, že tento systém, ktorý sa navrhuje, stále nie je veľmi uspokojivý. Nezabudujeme, že 45% emisí eh, to spada pod ETS, ale 55% nespada pod, e, pod ETS. A týka sa to aj napríklad celého e, dopravného sektora, ktorý nie je začlenený do ETS. Spomeniem nejaké podmeniace návrhy, tie hlavné aspoň. Poprvé sme za to, aby sa navýšili tie e, voľné povolenky, nevyužité povolenky by mali ísť tam a nie do nejakého fondu pre modernizáciu. Potom po druhé, mali by sme zvýšiť ten strop pre celý priemysel. Alokácie musia odzrkadľovať skutočnú mieru e, priemyselných aktivít a pokiaľ e, tu bude napríklad, e, budú tu 2%, ktoré nie sú alokované, tak budú nealokované preto, lebo idú vlastne z ministerstva, e, teda z priemyslu kvôli tomu, že nejaké podniky budú zatvorené a mali sa teda vrátiť späť do priemyslu. A pokiaľ tie benchmarky zavádzať tak iba pokiaľ je do, e, naozaj doložený priemyselný pokrok a potom tie sektory, pokiaľ sú, ktoré sú na zozname úniku uhlíka mali by byť založené na kvalitatívnom a racionálnom hodnotení. Ďalej bod 5, určite nebudem podporovať nejaký e, taký e, kaskadový e, tý, e, prístup alebo odstupňovaný prístup, e, pretože tam nie je možné, možno možnosť to veci definovať objektívnym e, spôsobom, pokiaľ ten počet tých stupňov budeme zvyšovať, to sa tiež nevyrieši. A bod 6, mali by sme podporovať priamy offset pre nepriame náklady, bod 7, mali by sme inovačný fond e, ponechať tak, ako je a nezvyšovať ho ďalej, nenavyšovať. A potom úplne posledný bod, voľné povolenky iba pre tých, ktorí, ktorí pridávajú, e, teda no, ponu, e, poskytujú dáta, to nie je veľmi férové pre malé podniky, pretože iba veľké podniky si môžu dovoliť takéto dáta aj zbierať. Ďakujem pekne, tiež mi spravodajca za zelených, pán Talunde. A vítajte tu na ITRE, pretože vy ste nahradili pána Eriksona, ktorý je už teraz členom vlády a my vieme, že výbor ITRE je taký zdroj ministrov pre rôzne vlády, už je to o nás známe je to celkom bežná vec, berieme to športovo, ale v každom prípade vítajte, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať eh, pánovi spravodajcovi za, za ten návrh. Je dobrým smerom a obsahuje jasné vylepšenia v porovnaní s verziou komisie. Napríklad navrhovaný cieľený prístup, pokiaľ ide o distribúciu voľných alebo bezoplatných povoleniek, alebo aj návrhy, pokiaľ ide zvýšenie transparentnosti systému, to vítame. Ale takisto by som chcel povedať, že návrh spravodajcu ešte stále nie je dostatočne ambiciozný a že by mal byť naďalej vylepšovaný tak, aby ETS bol naozaj na úrovni. Vidíme, že súčasný návrh ETS nie je koncentný e, s cieľom 2 stupňov alebo aspoň s cieľmi z Páriža pokiaľ tie ambiciozne e, ciele budeme posúvať e, a nebudeme konať rozhodným spôsobom, tak e, spotrebitelia aj podniky v Európe nakoniec za to budú musieť platiť vyššiu cenu a bolestivejšiu cenu. Sú tu isté prvky v súčasnom ETS, ktoré idú proti celej logike tohto systému. Kompenzácia tzv. nepriamých uhlíkových nákladov pre elektricky e, intenzívne priemysle priemysly. To je presne, o čom, e, to, je presne to, o čom hovorím. Toto je niečo, čo narúša rovnaké podmienky medzi e, trhmi. A potom článok 10c, ten vlastne dnes e, predlžuje životný cyklus, cyklus toho tzv. špinavého uhlia. A tak ako sa aplikuje 10c, tak vlastne iba oddalujeme na neskôr modernizáciu týchto dôležitých sektorov. Ale potrebujeme naozaj podporovať členom, členov, ktorí majú nižšie príjmy a aby mohli si modernizovať svoje sektory. A ten e, fond pre modernizáciu je oveľa vhodnejším nástrojom na tento účel. E, má takmer identický cieľ a zacieluje sa na tie sektory v týchto e, krajinách. Takže veľmi navrhujem, aby 10 C postupne sme do roku 2020 dali preč, ale objem e, fondu pre modernizáciu e, naopak, aby sa navyšoval, tak aby sme podporovali e, modernizáciu v členských štátoch, ktoré majú nižšie príjmy. Ako už bolo povedané, vítam návrh spravodajcu, aby sme zaviedli odsupňovaný prístup. Mali by sme zabraňovať nejakým nadmerným alokáciám, aby naďalej sme motivovali tú dekarbonizáciu, takže navrhujem taký ambicioznejší e, prístup. Môj návrh e, proste podporuje ten princíp, že ten, kto znečistuje, ten aj platí. Žiaden sektor by nemal dostávať 100% povoleniek zadarmo. Každý musí konečne začať s tým, aby e, robil to, čo sme si v Paríži slúbili. My musíme prestať dotovať fosílne paliva a treba využiť silu trhu na to, aby Európa sa stala zeleným hospodárstvom, čistým hospodárstvom a trvalo udržateľným hospodárstvom. A takisto ETS musí byť ambicioznejšie. Musíme vyslať jasný signál priemyslu a investorom. Ja si myslím, že môžeme e, pripraviť dobrý, na, dobrý návrh na ITRE a teším sa na ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Silikiotis Gue. Ďakujem pekne, pán e, predseda, a takisto ďakujem pánovi Federlajovi, pánu spravodajcovi, za ten konštruktívny prístup. Je dôležité, aby skupiny pracovali spoločne, aby pracovali na dobrom výsledku a skupina GUE, moja skupina, pre nás hlavným zmyslom tohto systému je, aby sa znižovali emisie, aby sme chránili životné prostredie. A myslíme si, že spoločne musíme jasne povedať tým veľkým znečisťovateľom, alebo musíme proste prístup, prísnejšie voči nim vystúpiť a musíme mať taký zacílený prístup, musíme mať e, prísne kritéria a podporiť tie premyslené sektory, ktoré majú konkrétne potreby. Takisto sa musíme pozrieť aj na tých malých znečisťovateľov a pokiaľ ide o štátne dotácie sú situácie, kde je naozaj potrebné chrániť tie menšie priemysly. V časoch ekonomickej e, krízy treba pamätať e, na to, že sú krajiny, ktoré kvôli tomu memorandovému prístupu trpia. Cyprus určite je príkladom takej krajiny v sektore keramiky napríklad, ale sú aj ďalšie premysly tu na, v rámci južnej časti Európy, e, ktoré e, majú veľmi špecifickú pozíciu, pokiaľ ide o, ten, o tú deindustrializáciu. A tieto krajiny si e, proste vyžadujú istú pomoc, aby neboli týmto príliš zasiahnuté. To je názor skupiny GUE. My sme naše pozmeňovacie návrhy predložili a myslím si, že musíme bojovať za každým proti e, systému, ktorý e, je vedený požiadavkami tých veľkých e, emitentov, pretože to by bolo naozaj nesprávne. Treba, aby výhody revízie ETS sa dostali ku všetkým ľuďom v celej spoločnosti. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem spravodajcovi aj teňovým spravodajcom a ďalej vystúpia ostatní rečníci. Pán Mariec, nech sa páči. E- Ďakujem pekne, pán predseda. Mám e, pár pozmenujúcich e, návrhov k tejto téme celá otázka dolovania ETS. My vieme, že sú krajiny, ktoré majú HDP pod 60 priemerným HDP. A vieme, že niektoré delegácie v tomto kontexte Grécko je len mierne nad e, týmto Prahom. E, pokiaľ ide o príjem na obyvateľa 62 a to ale splňa kritériá na rok 2014, kde je 59 Máme úspešné memorandum, e, proces prispôsobenia sa. 2016 je toto číslo 56% a tendencia je predpokladám, že sa to zhorší a keď sa pozrieme na tieto štáty, tak len Taliansko nie je spôsobilé pre e, výnimku a iné štáty majú výnimku, alebo sú to aj tretie štáty a v dôsledku toho to spôsobuje deformáciu hospodárskej súťaže a to je napríklad aj prípad pri vývoze elektriny. A to tiež viedlo ku konkurenčnému postaveniu DEI, čo je výrobca elektrické energie. A um, máme v dôsledku toho nárast uh, chudoby kvôli strate konkurenceschopnosti našich uh, firiem. A preto som to položil otázku v maji komisii o tejto téme a zdá sa mi, že sú tu dve pozmeňujúce návrhy, ktoré budú predložené do lehoty, takže hoci referenčný rok je 2013 a Grécko v tomto roku malo isté číslo a ďalší rok sme boli nižšie ako priemerný uh, robiť domáci dôchodok a e, mal mať Grécko výnimku, aby sme boli oslobodení od požiadavky e, na e, emisné kvoty a problém je, že my vyrábame veľa elektriny z hnedého uhlia, takže mal som tiež pozniúci návrh na fond modernizácie, ktorý existuje tiež inovačný fond a toto poskytne podporu môjmu štátu v ťažkých časoch, pretože musí znovu získať svoju konkurencieschopnosť a úroveň energetických cien je dôležitý faktor v tejto veci, takže chcem sa poďakovať spravodajkyni za prácu, ktorú robila aj ďalším kolegom. A určite chcem zvrazniť skutočnosť, že môžete odo mňa očakávať pozmeňujúce návrhy do lehoty zajtra. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať za prácu, ktorá podľa mňa sa uberá správnym smerom a súhlasím s niektorými tými úvahami, ktoré predniesol kolega Martens o potrebe posilniť e, návrh správy a zapracovať pár prvkov, ktoré nám chýbajú napríklad e, na sociálnej úrovni, ako bolo povedané e, mojom mene chcem zvorazniť potrebu e, nahradiť e, z európskej úrovni priame náklady e, tým odvetviam, ktoré sú vystavené uholnej mezore. Bolo vynaložených 50 miliónov eur v náhradách priamých nákladov a to je úroveň výdavkov, ktoré e, závisí od rozpočtovej schopnosti každého členského štátu EÚ a preto to spôsobuje e, skreslenia e, na trhu a deformácie na trhu a spôsobuje to nelegálnu konkurenciu medzi európskymi odvetviami a e, preto e, ja prednesiem pozmeňujúci návrh a navrhujeme vytvorenie Európskeho e, fondu náhrady nepriamých nákladov a minimum vo výške 2% z emisných kvót od roku 2021 až 2030 a na druhej strane potrebujeme lepšie zaradiť tie sektory, ktoré e, kvôli e, ich vlastnostiam e, nemôžu mať ekvivalentné opatrenia, aby nahradili výrobu elektriny alebo nahradili výpadky za výrobu elektriny za vyššiu efektívnosť. thank you very much, Ďakujem pekne, pán kolega, za vaše pripomienky. Pán Danika coordinator. Mulțumesc, domnule președinte. Až vrea să încep cu o remarcă generală. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem najprv uviesť eh, všeobecné pripomienky. Zriedka som videl taký dokument eh, komisie, ktorý má tak eh, veľa nepresností a tak veľa nedostatkov v procese v zákonodárnom procese e, nie je tam transparentnosť, e, nie je tam akceptácia, je to nápadné. A napríklad som poslal list, aby som pochopil, v akom štáte je e, fabrika v ocelárskom priemysle, ktorá naplňa tie meritka, tie etalóny. Je tam dokument o desiatich najlepších a ja nechcem vidieť 10 e, najlepších, mne stačí, alebo chcem vidieť e, jednu najlepšiu a jeden vzor a e, bola ticho v odpovedi na to a nedostal som žiadne údaje, len nejaké číslo z 2007. Takže tá práca, ktorú sme museli robiť s pánom Fedla a pán Martinom, sme to museli robiť, aby sme to vynáradili prostredníctvom rôznych stretnutí, pretože nebolo od komisie dosť údajov tejto veci. Mám tu dva problémy a chcem ich uviesť. Môj prvý problém je, že nikdy nebudem súhlasiť s tým, aby e, tento zákonný akt viedol k zmene cien energie. Takže tu sa píše, že ceny e, klesnú o 3%, to nám tvrdia. Ale e, priemysel však očakáva rast cien o 20%, a my však už teraz máme 60 miliónov osôb, ktoré nedokážu zaplatiť svoje faktory s elektrinou. A priemysel v tejto oblasti v Európe je e, dosť e, vynalizový a, e, a pracovné podmienky nie sú dobré a ceny energie sú vysoké. Keď hovoríme ešte o 20% naroste, tak je to, e, spôsobuje to obavy. A mali by sme sa realisticky pozrieť na nárast nákladov na energiu. Po druhé, hovoríme veľmi uvoľnenie a ľahko o tom, ako premysel e, používajú emisné kvóty. Napríklad e, u nás je to 170 tisíc ľudí, ktorí e, z týchto zmien utrpia újmu, či už prídu o pracovné miesto alebo iným spôsobom. Viete, však tí, oni sú však tí, ktorí bojujú o prežitie a ja nikdy nebudem akceptovať, že e, sa príjme nejaké rozhodnutie v mene princípov, ale potom bude e, viesť k újme týchto ľudí a ja osobne navrhujem, že aby sme vyhlasili, že treba nejaký fond, e, povedzme v rámci mechanizmu prispôsobenia sa globalizácie a to je dôležité, musí to fungovať, aby títo ľudia neutrpeli a aby prežili predovšetkým. A posledné, čo chcem povedať, že myslím si, že hoci súhlasím s mnohým, eh, čo tu odznelo, myslím si, že nie je možné a správne z technického hľadiska, aby sme vykonali opatrenia, ktoré sú len eh, opravné. Aký eh, priemysel môže fungovať podľa princípu lineárneho vývoja? Vždy sú výšky a pády a Nemôže takto fungovať žiadne odvetvie, to je úplne od ťaté od reality. Komisia hovorí, e, že e, to tak má fungovať, ale napravte to v parlamente, keď my e, nie sme solidárni. Ako to robíme, čo robíme s tým hlasovaním, ak to neuspejeme? Pani Grostet? E, Pán predseda, ďakujem. Najskôr som zablahoželať spravodajcovi k jeho práci. Ide o veľmi dôležitú tému pre Európu. My všetci vieme, že treba znížiť emisie CO2, ale ešte treba zistiť, ako zachovajúc konkurencieschopnosť našich podnikov, nášho priemyslu voči medzinárodnej konkurencie bez zábran aj oni majú systém, ktorý ich stimuluje k ďalším inováciám. Čiže únik uhlíka alebo únik investícií je reálny prístup, musí byť globálny. Naše normy sú vysoké. To neznamená, že náš priemysel bude vyrábať inde pri nižších normám, čiže musíme zaručiť možnosť dostať v Európe pri zaistení takejto výroby a nemôžeme uh, zrušiť možnosť e, preto, aby sa vyhodnotilo riziko úniku uhlíka, ako to napríklad komisia pre niektoré sektory, na základe kvalitatívnych um, analýz. Musí tu byť rovnováha medzi signálom k cene, čo umožní tomuto priemyslu investovať do nízkouhlíkových technológií a priemyselníkom, ktorí čelia medzinárodnej konkurencii, musíme poskytnúť kvóty, ktoré potrebujú. Čiže ide o znižovanie smerom dolu, pokiaľ ide o kvóty, ktoré sú na dražbách, eh, hovorili niektoré o 55% a niektorí hovoria o bezplatných eh, kvótach, ktoré budú k dispozícii pre tento priemysel 43%. A na záver, Úroveň reálnej výroby sa musí brať do úvahy a nadalokovanie kvót pre niektoré sektory bolo dôvodom pre neúspech systému ETS, ktorý sa musí napraviť a my musíme využiť e, dáta, ktoré sú novšie. Máme ich, existujú a to umožňuje alokovať e, kvóty pre sektory podľa ich úrovne výroby. Ďakujem pekne, pán predseda. Well, thank you very much. To take... Ďakujem pekne. Aby sme využili naše chyby z minulosti a ďalej, pán Kohliček má slovo. Ďakujem, pán predseda. Mám pár drobných poznámok. Po prvé, Nitropace, e, to je výborné, to je správne, ale ak to preženieme, tak životné prostredie síce bude, ale nebudeme mať žiadnu prácu obalové sklo a ploché sklo sa dá prevážať do určitého počtu kilometrov a ak tu budeme robiť nejaké opatrenia, ktoré zdražia výrobu, tak potom hneď za hranicami Európskej únie si tí výrobci výborne pomôžu. Ja samozrejme súhlasím s tým, aby sa znižovali emisie CO2, to je naprosto nevyhnutné, ale je treba užívať tiež a tam, čo urobíme, aby sme zaistili zamestnanosť, teda z akých fondov budeme platiť tých nezamestnaných, po druhé, aby fond pre inovácie naozaj bol využiteľný, nielen tam povedať, e, že aké sú to percentá. V niektorých štátoch máme centrálne zásobovanie teplom, ktoré by malo dostať preferované podmienky, pretože lokálne vykrovanie je ďaleko horšie zhorší troje emisie ako centrálne zásobovanie teplom a podobné je to u veľkých podnikov ako sú sklárne, hutia a podobné podmienky, pretože tie sa bez tých emisí principiálne nezaobídu. Ak chcete, vám predvediem jasné výpočtia, čo sa týka koeficientu, tak e, to percento, či to 2 alebo 2,1 o tom by sme mali výrazne diskutovať. Ja sa budem snažiť uplatniť moje pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú centrálneho zásobovania teplom a priemyslom. Uh, Ďakujem. Pán kolega, ďalej má slovo pán Toženovský. Ďakujem, pán predsedo. Ďakujem, pán predseda. Ja sa dlhodobo netém tým, že mám na METS istý skeptický pohľad, ktorý je podporený tým vývojom okolo ETS ako takého, pretože je to umelo vytvorený trh a preto nezavidím kolegovi Federlemu nájsť tú rozumnú mieru, pretože to je ťažký materiál. Pokiaľ nejaký systém obchodovania s povolenkami sa nastaviť tak, musíme prihľadnúť na podmienky jednotlivých členských štátov, pretože tam vzniká mnoho tých zásadných vecí a nemali by sme zasadzovať ďalšiu ranu nášmu priemyslu a to sa pri zle nastavených parametroch e, môže rýchlo e, podariť. Hlavne články 10 a 10d návrhu komisie sú problematické z pohľadu mnohých členských štátov, nielen z tých štátov strednej a východnej Európy. Žiaľ, tá správa ide v tejto veci úplne iným smerom čo sa týka nastavenia hraníc pre výber projektu v článku 10c, tzv. competitive bidding process, túto hranicu treba navýšiť minimálne na 15 miliónov a nerušiť ju, ako sa navrhuje správe. Ďalej, čo sa týka správy modernizačného fondu v článku 10d, vychádzajúci návrh komisie ide proti zámerom Európskej rady a už tu vytvárame problém, podľa ktorých sa má rozhodovať e, o projektoch e, a rozhodovanie má byť v rukách toho, ktorého členského štátu, ktorý najlepšie pozná svoje potreby a vie presne kam sa uberá priemysel. Tu žiaľ ideme opačnou cestou a pán spravodajca navrhuje komplikovaný postup so zapojením subjektov, ktoré by asi komplikovane hovorili do toho výberu a myslím, že to by sa mal obmedziť a preto aj naše pozmeňujúce návrhy pôjdu týmto smerom. Držím palce, aby sme našli rozumnú mieru a naozaj ETS nebol taký problém, ako sme zažili v minulých netak vzdelených vzdialených časoch. Ďakujem, kolego. E... Ďakujem, kolega. A ďalší rečník bude pán Gajer. Ähm, Ďakujem, pán predseda a ďakujem aj spravodajcovi, aj tieňovým. Myslím si, že e, to je e, veľmi vážna, dôležitá, zodpovedná úloha, e, s ktorou sa má, musí výbor vysporiadať a mali by sme si na to nechať nutný čas a intenzitu v debate, aby sme správne určili mantinely a vždy sa pýtam, čo chceme politicky dosiahnuť. Či eh, chceme zníženie emisí CO2, čo sa navrhuje eh, v eh, Paríži, alebo chceme ocenenie a cenotvorbu a to u uhlia nebude viesť k znižení emisí CO2, ale musíme ďalšie odvetvia zapojiť do systému ETS, aby sme dosiahli ďalší pokrok. A kolega povedal, že lodná doprava e, vypúšťa obrovské množstvo emisí CO2 a e, má byť zahrnutá e, do obchodovania s povolenkami, pretože keď sa týmto znížia emisie CO2, tak to bude zároveň aj dôležitý signál pre certifikáty pre um, plasty, pretože ten princíp, že znečisťovateľ platí, e, súvisia s tým, čo sa deje v EÚ. Možno kolega Henkel nebude súhlasiť politicky, ale ja to poviem, že uchovanie pracovných miest v priemysle je tiež cieľom EÚ a my sme e, si určili e, za cieľ, že 20 e, tvorby hodnot v EU chceme dosiahnuť e, priemyslom a veľká časť e, členských štátov to nedosahuje. E, Nemecko, moja domovina to našťastie dosahuje a ide to, aby to ostalo pri tom, že aby ten cieľ e, tvorby hodnot 20% v priemysle musíme dosiahnuť. A to pri diskusii v ETS v e, novom obchodovnom období musíme mať na zreteli a chcem, aby e, tá línia, že e, priemysel konkrétne odvetvie má byť oslobodené od obchodovania s povolenkami, tak to je v poriadku, ale teraz nevieme, že ako e, komisia určí e, tie e, konkurenčné benchmarky, ale čiste matematický pojem, že e, komisia e, má e, dobrých odborníkov, to hovorím bez ironie, a majú od rady povedané, že takto určíme certifikáty a takto prerozdelíme certifikáty, takže to vieme, ako sa prerozdelujú a potom vieme, že koľko a aký cieľ chceme dosiahnuť a zvyšok je matematika. Potom je porovnávanie a benchmarky, ale e, hlúpe, že e, tieto benchmarky v konkrétnych odvetviach ako napríklad cementárstve alebo v ocelárstve nie sú fyzikálne dosiahnutelné. A myslím si, že e, Európsky parlament nemôže fyziku e, zrušiť z platnosti, tak musíme e, sa s tým vysporiadať a keď zoberiem tých 10% najefektívnejších e, e zariadení, e, Musíme sa postarať, aby to tak bolo a podporujem tú myšlenku, že napríklad e, tú rezervu stability trhu využijeme, aby sme to tak k dispozícii odvetvil, e, My sme e, dosiahli e, Market Stability Reserve, aby sme určili cenový signál pre znižovanie emisí CO2. V tejto bolo v poriadku, ale cenový výpadok pre certifikátov vyplynul z kríze a keď táto kríza bude, dúfajme, raz prekonaná, tak si myslím, že nie je nesprávne, aby sme tu E, rezervu e, vzali e, späť a potom by sme oslobodili najdôležitejšie odvetia. Nemecko, chvála Bohu, má veľkú zamestnanosť a aj v priemysle, v mojej domovine v Porúri to tak nie je. Máme tie mesta s najvyššou nezamestnanosťou v Nemecku a nemôžem súhlasiť so e, žiadnou úpravou, e, ku ktorej mi e, povedia odbory e, z priemyslu, že sa pracovné miesta v priemysle v mojej domovine tým odborajú. Ďakujem pekne, pani Angelika Nibler, ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia. Prepačte, že až teraz sa zapájam do tejto diskusie. Mám predsa len zo pár pripomienok. Prichádzam práve včas. Myslím, že tu máme dva ciele. Náš eh, cieľ uh, eh, 30-percentnú mm, navýšenie ochrany klímy eh, a, medzinárodné povinnosti, ktorým si musíme dostať, ale musíme sa pozrieť aj na to, aby zostali pracovné miesta tu u nás v Európe, aby sme nestratili konkurencieschopnosť nášho priemyslu, aby sme ju posilnili. Oba komponenty treba ponímať spoločne. Ehm, všetky sektory, eh, eh, všetkých sektorov sa dotýka tento systém ETS, eh, či už ide o automobilový priemysel alebo akýkoľvek iný. A vidím tu obrovské požiadavky. Prepačte, ale nie je tu tlmočenie. Nie je tu tlmočenie.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 mám všetky tieto druhy priemyslu vo svojom volebnom obvode a som si veľmi dobre vedomá, akými úskaliami tieto um, odvetvia prechádzajú, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť a aj uh, pokiaľ ide o úspory energie. Ale musíme brať do úvahy aj to, že niekedy aj z technického hľadiska uh, sa dosahujú určité limity a musíme sa pozrieť, kde je potrebné zasiahnuť a ako už bolo dnes povedané, pre mňa je centrálna otázka, ktorá sa týka toho podielu na rozdelení týchto úloh. Komisia hovorí o 25-percentnom podiele. To je taká fiktívna na číslo a keď sa pozrieme na toto rozdelenie, um, možno by sme si mali premyslieť, či je tento cieľ správny, či je možné ho dosiahnuť, dosiahnuť cieľ, ktorý bude brať do úvahy aj iné korekčné faktory, aby sme v konečnom dôsledku dostali svojim povinnostiam v ochrane klímy. Mám ešte mnohé ďalšie konkrétne pripomienky a nechcem to teraz podrobne preberať. Možno, že téma referenčných noriem, e, tu je potrebné, aby sme e, dáta aktualizovali za rok 2008 a mali by sme sa rozhodnúť, či je možné túto efektívnosť, či nie je možné tieto referenčné normy e, zlepšiť alebo zmeniť Mm, to by viedlo určite k spresneniu a bolo by možné znížiť aj e, náročnosť. A určite sa k tomu ešte dostaneme. Ďalší bod, ktorý považujem za e, dôležitý, sa týka e, emisí. Keď už toto nie je možné optimalizovať, tak potom nie je možné toto priemyslu nariadovať aké by boli nepriame náklady. To je otázka, ktorú si musíme položiť. Čiže ja si myslím, že národné riešenia sú dobré a vytvárajú e, prostredie na riešenie takýchto problémov. Ďakujem pekne. Ďakujem, hovorí pán predseda. Naozaj ste dodržali e, pra, e, vyčlenený čas. Vďaka Dominike naozaj e, neuveriteľná úloha, pokiaľ ide o spravodajcu. Envy, to bude ešte ťažšie, kolega Ivo Belet. E, mohli by sme si teraz vypočuť vaše pripomienky a by sme sa tým dostali na koniec našej diskusie. Bolo by to veľmi zaujímavé, pretože vy ste zodpovední za túto tému pred celým parlamentom, nie pred, e, len pred výborom ITRE len za RPP. Len niekoľko pripomienok, ak dovolíte. Ďakujem za pohostinnosť. Ja som bol spravodajcom za eh, mm, dokument eh, alebo agendu MSR. Spolupráca medzi ITRE a ENVY je veľmi dobrá. Boli by sme radi, keby pokračovala. Frederik v budúcnosti. Ďakujeme pánovi Dankenovi spravodajcovi Dúfam, že s tým súhlasíte. Len niekoľko pár, alebo niekoľko málo kľúčových eh, prviek, eh, cieľ 2030, vrátanie ESCO z Paríža, inovačné fondy, snažíme sa nájsť čo najviac prostriedkov pre tento inovačný fond. Eh, hovoríme o tom v ITRA aj v ENVY, špecifický režim pre malé a stredné podniky, tam sa zhodneme. Eh, pokiaľ ide o implementáciu podrobností, tam sa eh, rozchádzame. Angelika, hovorili ste o, aj ďalší kolegovia hovorili o únikoch uhlíka, opatreniach k tejto téme. Frederik, sa nezhodneme. Hovoril som o tom v súvislosti či tým, čo povedal pán De Lange. E, nám sa veľmi páči tento prístup. Veľmi podrobne sme to preskúmali, pán predseda, ale v konečnom dôsledku sa chceme držať návrhu komisie ktorý pokladáme za dobrý. Sme skôr za návrh Komisie Modernizačný fond pár slov, transparentnosť, kľúčové. Tiež sme pozorne počúvali viacero greckých kolegov, to sú naozaj cenné pripomienky, budeme ich brať do úvahy. Aspekt nepremých nákladov, Spomínali ho mnohí kolegovia. Naše stanovisko je také, ako povedal Esther de Lange, v ITRE aj v Envy, čiže myslím, že potrebujeme lepšiu ehm, východiskovú pozíciu a musí, musí to byť, musí to teda platiť rovnaké pravidlá. taktiež e, letecký priemysel treba spomenúť a brať to do úvahy v našich diskusiách. Toto sú teda niektoré pripomienky tieňového spravodajcu. E, naše pozdravy e, sú určené pre nášho kolegu Dankena. Vieme, že vo vašom výbore boli tie diskusie naozaj e, veľmi intenzívne. Komisia? Pani Petersky, riaditeľka DigiClimate. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som poďakovať všetkým, ktorí prispeli k dnešnej veľmi zaujímavej diskusii. Pre nás bola veľmi informatívna, hoci sme už, musím to povedať, trávili veľa času s týmto výborom, tieňovými spravodajcami a pomáhali sme, teda snažili sa vysvetliť náš návrh lepšie bol tu komisár, generálny riaditeľ, ktorý tu bol a mnohí z kolegov. Chcem sa sústrediť na zo pár e, tém, ktoré boli najlepšie pokryté dnes. V diskusii bolo jasne povedané, že je tu niekoľko politických volieb, ktoré budeme musieť, politických rozhodnutí, ktoré budeme musieť urobiť v nasledujúcom období a chcem zdôrazniť znovu, myslím, že to odznelo už, že Európska komisia vychádzala zo záverov eh, rady z roku 2014, eh, z oktobra 2014. Potom tu bolo niekoľko kritických otázok pre ďalšiu diskusiu. V prvom rade únik uhlíka. Už viackrát sme povedali, aj náš komisár to zdôraznil, vítame diskusiu o rozličných prístupov, tzv. tretí prístup a to je jedna z alternatív, ktorú e, preberáme aj v našej dopadovej štúdii, v našej analýze dopadov, analýze dopadov pardon. Sme otvorení novým myšlienkam, čo samozrejme ste si pravdepodobne už všimli. Je to navrhované aj v e, texte spravodajcu v pozmenujúcich návrhov. Tieto sledujú alebo kopírujú prístupy komisie, tie sa nachádzajú aj v tej dopadovej analýze, ale uznávame, že sú tu ťažkosti a viac zacielený prístup to si my uvedomujeme, môže priniesť menšiu potrebu e, prierezových korekčných faktorov, ale chceme zdôrazniť, že teda že sme pripravení vám pomôcť v budúcich diskusiách. K kvalitatívnej analýze mnohí z vás to spomínate, pretože sa to dotýka viacerých sektorov, ktoré, kde je veľa malých a stredných podnikov v našom návrhu, chceme umožniť kvalitatívnu analýzu pre tie sektory, kde sú, ktoré sú e, tesne pod týmto prahom. E, je tu takáto alternatíva. Samozrejme, že by to znížilo administratívne bremeno, to treba povedať. E, tento prístup spravodajcu znižuje administratívne bremeno a možno zvýši objektívnosť a transparentnosť, ale musíme sa zamerať aj na väčšiu transparentnosť a menšie administratívne bremeno pre tie sektory, ktoré sú blízko takéhoto Prahu. Eh, voľné povolenky sú obmodzené a znižuje sa, čiže musíme teda tu sa snažiť o znižovanie. Máme tu aj referenčné normy a bola tu diskusia, ktorá sa tomu rozsiahle venovala. Nie je pre vás novinkou, že ja sa pokúsim vysvetliť, eh, že v návrhu komisie sa snažíme o rovnováhu, medzi stimulami, medzi inovačnými stimulmi, čo je dôležité pre konkurencieschopnosť tohto priemyslu do budúcnosti, administratívne bremeno musí zostať e, nízke a tiež um, prediktibilitu v tomto sektore. Návrh ITRE zachováva využívanie týchto štandardov pre aktualizovanie referenčných noriem, čiže je to vlastne aj náš prístup, náš návrh a navyše je tu e, ďalší návrh, ktorý vyhovuje niektorým sektorom, ktoré by mali problémy s najnižšími sadzbami. Môžeme sa na to spoločne pozrieť, ako tento rámec je možné ďalej zlepšiť. Ešte jednu vec chcem zdôrazniť, pretože uh, pri viacerých diskusiách, na ktorých som sa zúčastnila ja alebo moji kolegovia, e, sa to chápe tak, že návrh komisie neberie do úvahy reálne dáta. Naopak, ja tvrdím, že my e, sa snažíme o nové, o získanie nových dát, vrátanie tých počiatočných a sa, pozrieme sa na tento balík dát a budeme zisťovať, aký je tam rozvojový potenciál založených na týchto dátach v porovnaní s tými paušálnymi dátami, ktoré sú použité. Takže napríklad pre sektor, kde dáta ukazujú, že technologický rozvoj je menší ako 1%, 0,5%, e, sa bude uplatňovať. Ja to možno podrobnejšie vysvetlím neskôr, len som vám chcela načrtnúť to, že my nenavrhujeme len čiste byrokratický prístup, ale je tu aj kontext skutočného sveta. Zo pár slov k teda výrobné dáta, tieto budeme e, zberať, ale sú tu návrhy v, e, na to, aby sme mali viac a častejších dát, cez, ktoré budú pokrývať celé toto obdobie. Je to spojené s tzv. 10-percentným prahom. To sa navrhovalo, to navrhoval spravodajca. Tu by som chcela eh, vyzvať k opatrnosti. My chceme eh, presnejšie dáta, ale je s tým spojené administratívne bremeno pre spoločnosti, pre firmy členské krajiny a aj pre komisiu, takže musíme to urobiť správne. A preto si myslím, že by bolo lepšie mať dopadovú štúdiu oddelenú a potom si zvoliť prístup v tej implementačnej fáze. Ale hovoríme o symetrickom prístupe. Ďakujem, hovorí pán predseda, len jednu vetu, pán predseda. okay. Eh, Prepačte, ale už hovoríte 7 minút. Áno, viem, ale trošku ma vyprovokovali, takže chcem to vysvetliť ďalej. Uh, sociálny rozmer. To už tu viacejkrát spomínali. Chcem iba povedať, že komisia v tomto návrhu dala alebo má aj špecifický návrh, aby tie e, financie z dražieb sa e, používali na podporu zručnosti. Takže toto sme tam veľmi e, citlivo sa snažili začleniť. Dobre, ďakujem pekne. Pokiaľ chcete ešte niečo e, povedať niekto z vás, keďže tá prezentácia komisie bola taká veľmi široká, Tak nech sa páči, ale 30 sekúnd, kolegovia. First comment. <clears throat> I would like to have from the commission the represent... Ďakujem pekne. DG Energy a DG Growth, aj od týchto kolegov by som od komisie rád e, počul. Netýka sa to iba DG Klíma. A ten pracovný model v rámci komisie je taký, aby sa ceny energie zvyšovali o 20%. Ja som si všimol, že nie je tu nemá žiadna tu pripomienka, pokiaľ ide o ďalšie zvyšovanie e, cien energie pre európskych spotrebiteľov a e, priemysel, a to je veľká škoda. Comments, uh, Ďakujem. Ešte niekto sa hlasí? Myslím, že nie. DG Klemet je zodpovedný za túto tému. Dobre, ale ja vždy, keď hovorím s ľuďmi z DG Energy, z DG Growth, tak nám hovoria niečo iné. Áno, samozrejme, že to je známa vec, aj DG ITRE a DG Envy majú iný prístup e, k tejto téme. Dobre, tak treba to tak citlivo vnímať. Dobre, takže pán spravodajca, e, posledný prejav. Áno, samozrejme, E, iba dnes je to posledný e, prejav, určite ešte tam budeme veľa hovoriť. Tá diskusia ukazuje, že e, je to široká diskusia, široká téma, aj hlboká, aj komplikovaná. Ja viem, že niektoré veci, čo sme si tu vypočuli z technického hľadiska, nie sú pravdivé. Vieme, že niektoré veci z technického hľadiska zase nie sú možné, aj keby sme ich možno chceli spraviť. A chcem pritiahnuť pozornosť členov, pokiaľ ide o tú reviznú doložku od roku 2023 tam máme možnosť eh, prispôsobiť si ten cieľ v rámci eh, teda toho právneho rámca. A takisto chcem pritiahnuť pozornosť na niečo, čo eh, ma dosť trápi, keď som sa stal členom výboru ITRA. To síce prečo tie klimatické politiky neberieme nejakým korektným spôsobom. Teraz tu hovoríme o obchode, o, o, teda o sektore obchodovania, niekto zase hovorí o tom druhom sektore, sa neobchoduje. Možno, že tam je to relevantnejšie, ale to nezistíme, pretože to preberáme oddelenie, potom máme tu tie spalovacie motory a tak ďalej. A pokiaľ za každým to budeme mať oddelené, tak nebudeme vedieť, aký je poprvé celkový dopad legislatívy, legislatívy, ktorú pripravujeme. Možno, že robíme nejaké veci, ktoré sú, ktoré sú nepotrebné. V niektorých veciach možno ideme príliš, príliš ďaleko, v niektorých iných zase príliš málo ďaleko a takisto je možné, že niektoré veci sa chýbajú, takže to, toto by mala byť úloha pre celý parlament, aby sme e, zvážili, ako to spravíme do budúcna, aby sme e, nerobili tú reguláciu až nadmernú. Budeme diskutovať o mnohých veciach, aj EPP hovorilo o tom pomere 57-43%, tomuto som sa e, nevenoval, lebo tam nemáme výhradné právomoci, ale som pripravený na diskusiu vyzerá to ako keby sme každý šli iným smerom. Ja som šiel s tým smerom, e, čo momentálne je v praxi a pokiaľ e, niečo potrebujeme dotiahnuť, tak e, môžeme, aby ste možno začali skôr z tej druhej strany, že možno na záver by sme to mali zacieliť. Takže každá skupina spomenula nejaké iné témy, sú to zaujímavé témy a bude sa o nich hovoriť. A opakujem znovu, že musíme e, mať väčšinu tu na výbore, pretože v opačnom prípade nebudeme mať vý, e, vplyv voči výboru Envy a takisto voči parlamentu, alebo ako parlament e, ako taký. Čiže e, diskusia chcem, aby bola živá, ale nakoniec, aby sme mali väčšinu v rámci nášho výboru. Dobre, ďakujem pekne. Lehota na pozmeňovacie návrhy je 18.00 po obede. 15.6. Čiže tento týždeň, inak povedané. Dnes, e, to je tento týždeň večer, po obede večer, to zoberie. A zajtra budeme hlasovať. Hlasovať ideme zajtra o 10. A koordinátori, samozrejme, tí sa stretávajú o 9. Ďakujem pekne, dovidenia.